Mes chers collègues, euh, je vous propose de reprendre tout de suite nos travaux. Euh, nous avons en effet une... Kolegyne, kolegovia, navrhujem, aby sme začali s našou schôdzou. Ako ste iste videli, máme toho dnes veľa na programe. Dnes do obeda budeme mať aj výmenu názorov na dôležitú tému. Pôjde o mandát na trialóg, o návrhu rozpočtu na rok 2012 a potom budeme mať aj pár bodov, o ktorých budeme hlasovať a potom od 11.30, respektíve od 11.00 budeme hlasovať, od 11.30 potom budeme mať spoločné pracovné zasadanie medzi výborom na kontrolu rozpočtu a našim výborom. Budeme viesť výmenu názorov na správu pani Gresle, ako aj pána Rivelínyho a budeme sa zaoberať dôležitou témou rozpočtového poriadku. Dovolte, aby som rovno začal bodom číslo 11. To je stanovisko k systému európskych škôl a pán Damien Abad je našim spravodajcom. Ďakujem pekne za to, že je prítomný a že prišiel na čas a rovno mu dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel pripomenúť, v akom kontexte sa nachádzame a chcel by som objasniť, aká je vlastne štruktúra tejto správy. Ide tu o dlhodobé, ako aj krátkodobé aspekty. Tento návrh správy alebo návrh stanoviska smeruje k ostatným inštitúciám a my sme vlastne dostali mnohé podnety od rodičov aj od kolegov z mnohých iných výborov. Ide tu o citlivú tému, ktorou sa musíme zaoberať aj na našom výbore. Prvá vec, ktorú chcem pripomenúť, a je to vlastne samozrejmosť, je to, že Európska únia financuje asi 60 rozpočtu európskych škôl, 22 pochádza z národných rozpočtov a zvyšok, e, zvyškom prispievajú rodičia. Princíp európskych škôl je, funguje tak, že je to súčasťou e, štatútu zamestnanca, to znamená, že spoločenstvo tu má určité povinnosti a nemôže túto skutočnosť ignorovať. V prvej rade tu ide o otázky financovania. Počet žiakov narastol takmer 5 tisíc, čo znamená dodatočné náklady pre Európsku úniu. Európske školy ale vyvinuli veľké úsilie, snažili sa vykonať úspory, ktoré by sme na tomto mieste zohľadniť a pochváliť. Takže náklady sa znížili napriek tomu, že zrástol počet žiakov a to potom viedlo k tomu, že rozpočty európskych škôl ostali stabilné. Ja viem veľmi dobre, že Európska komisia by chcela navrhnúť rozpočet európskych škôl, ale je to nižšia suma, ako sa plánovalo v finančnom výhľade Malo by sa dodatočne vyplatiť 10 miliónov eur, ale samozrejme v súčasnom rozpočtovom kontexte je dôležité pristupovať tomu realisticky. Administratívne náklady ako také narastú iba 1,3%, to znamená, že komisia navrhuje, aby pri európskych školách sa vykonalo zvýšenie vo výške 1,7%. To znamená, že my môžeme skonštatovať, že tento náraz je nižší ako v finančnom výhľade, ale je vyšší ako priemerný nárast administratívnych nákladov iných inštitúcií. Z krátového hľadiska musíme prijať rozhodnutie a myslím si, že je dôležité sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom by sa mohla riešiť táto problematika z dlhodobého hľadiska, akú strategickú úlohu majú mať európske školy a ako majú fungovať v budúcnosti. Na tomto mieste by som chcel vyjadriť tri e, želania a jednu požiadavku. Chceli by sme mať väčšiu mieru transparentnosti pri finančných príspevkoch Európskej únie, lebo ako iste viete, mzdy európskych poslancov sú súčasťou určitého podľa určitom poplatku, ktorý, z ktorého sa financujú európske školy. Preto ja by som chcel vedieť, aké sú tam finančné zdroje, koľko sa využíva na to, aby sa z, tejto, z tohoto odvodu financovali európske školy. Moje želania ja by som chcel navrhnúť, že to, čo schválil v roku 2009, tie pravidlá by platili a malo by to byť určité otvorenie, určité riešenie. Dôležité je, aby aj ostatné deti mohli využívať túto možnosť európskych škôl a tu sa vykonalo určité úsilie a mohli sa zamyslieť spolu s výborom pre kultúru, či nemohli postupovať spoločne. Dôležité je, aby európske školy mali väčšiu rozpočtovú autonómiu, a mohli lepšie spravovať pridelné prostriedky. To je návrh tohoto stanoviska, to je ten kontext. A čo sa týka časového hľadiska, lehota pre pozmeňujúce návrhy je 25. mája, 15. júna sa má hlasovať. Ja by som chcel navrhnúť, aby sme tú lehotu predložili do 17. Je to do zajtra. Musím povedať ale, že úzko spolupracujem s pánom Kavadom, ktorý sa na výbore pre kultúru zaoberá touto otázkou. Možno sa s ním ešte stretníme respektíve bude to asi nevyhnutné, ešte predtým, ako sa bude hlasovať na plene v júli. S výberom pre kultúru sme spolupracovali veľmi dobre v týchto otázkach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem pekne, pán spravodajca. Chcel by sa niekto vyjadriť, sú nejaké otázky? Chcel by niekto sa obrátiť na nášho spravodajcu? A chcel by mu niekto niečo povedať alebo sa spýtať? Dobre, ja by som chcel pripomenúť, že táto téma je veľmi dôležitá. Osobne som bol dosť prekvapený, čo sa vlastne udialo a musel som skonštatovať vlastne, ako to svojho času prešlo našim výborom s komisárom Levandovský. Sme spolupracovali na príprave rozpočtového plánu rok 2012 a v tejto súvislosti sme počuli, že vlastne zažili sme situáciu, že viacerí chceli vyjadriť v našom výbore, chceli im položiť otázku a viacerí kolegovia práve spomínali tému financovania európskych škôl. Takže vidím, že je to téma, ktorú mnohí považujú za dôležitú a to plne oprávnenie. My sa budeme zaoberať správou pani Balzány, kde pôjde o mandát na trialóg na rozpočet na rok 2012 a tam je ten odsek, ktorý sa zaoberá presne aj touto problematikou. Chcel by som ešte dodať, že ako už povedal kolega Abad, zajtra to bude, o koľkej? O 17. Nie. Ja som chcel spomenúť otázku vypočutia. Zajtra sa uskutoční totižto vypočutie, ktoré organizuje Výbor pre kultúru. Kolega Kavada je spravodajcom na Výbore pre kultúru a v Kobu News máte aj zoznam účastníkov tohoto vypočutia. Títo účastníci sa vyjadria, a zodpovedajú otázky. Toto je podujatie, ktoré organizuje Výbor pre kultúru a ide o to, aby táto výmena názorov sa uskutočila mm, sa uskutočíme 10. a 12. Bolo by dobré sledovať toto podujatie. E, koná sa to v priestoroch 1G1 od 10. do 12. Ako som už spomínal, ako už bolo spomenuté, Lehota pre pozmeňujúce návrhy pre správu pána Abada bola z tohto dôvodu predlžená až do 17. Ešte, ko, ešte žiadny kto slovo? Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel ospravedliť tebe, Damien, že som prišla trošku neskôr na túto schôdzu. Chcela by som vystúpiť, lebo si myslím, že táto téma je veľmi dôležitá. A stanovisko Damiena podľa mňa veľmi dobrým spôsobom odzrkadluje to, čo by náš výbor mohol povedať tejto téme. Nechcem opakovať tie isté veci, ale myslím si, že európske školy sú dôležitou témou a budú súčasťou rokovaní o rozpočte 2012. Nemali sme sa vyhybať tejto téme. Som veľmi rada, že sme sa dozvedeli, že sa uskutoční zajtra vypočutie. Európske školy sú veľmi dôležitou témou z dvoch dôvodov. Poprvé, Európsky parlament je zamestnávateľ, to znamená, že mal byť schopný naplniť záväzky, ktoré má voči svojim zamestnancom. Samozrejme, európske školy nie sú iba záležitosťou čisto Európskeho parlamentu, ale my ako poslanci by sme mali myslieť na to, že európske školy sú súčasťou týchto záväzkov. Čo tým myslím, keď hovorím o záväzkoch? Zamestnanci inštitúcií EÚ sú ľudia, ktorí prídu zo svojej krajiny pôvodu, prídu do, do cudzieho štátu na kratšiu alebo dlhšiu dobu a myšlienka európskej škôl je ponúknuť možnosť, aby deti zamestnancov mali možnosť sa naučiť svoj jazyk, vzdelávať sa vo svojom jazyku, spoznávať svoju vlastnú kultúru a prípadne by sa mohli reintegrovať do krajiny pôvodu, keď sa skončí pracovný pomer ich rodičov alebo sa môžu ako dospelí vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Takže úloha európskych škôl je veľmi e, dôležitá, to je jedna vec. Druhá vec je, že musím povedať, že ma irituje to, čo sa udielo v súvislosti s poslancami, možno sú to jedno nedostatok poznatkov. Prekvapili ma tí poslanci, ktorí sú znepokojení z rastúcich nákladov. Nárast týchto nákladov je prirodzený, je to prirodzený dôsledok politiky zamestnávania inštitúcií od roku 2004. Keď pán Kinok začal svoju, reklamu, e, svoju reformu, pardon, keď e, začal s touto reformou, ktorá bola implementovaná v roku 2004, tak tá myšlienka bola vlastne príjmať e, zamestnancov z nových členských štátov za čo najnižších platových podmienok. Myslím si, že nie je to v súčasnosti už tajomstvom, Takže išlo tu o to, aby sa e, zamestnávali ľudia, ktorí majú čo najnižšie kariérne postavenie a samozrejme prirodzené bolo, že väčšina ľudí, ktorí boli prijatí, boli mladí. Ľudia prijatí od roku 2004 boli ľudia, ktorí skončili školu, možno dva, mali 2-3 ročné skúsenosti, boli na začiatku sa pracovnej kariéry a oni prišli sem do Bruselu bez rodín a tak ďalej. Ale jednoducho je predsa normálny vývoj, že ľudia, keď sú starší, tak potom si založia rodiny. No a potom vznikajú aj isté problémy. To znamená, že tá myšlienka získať lacných pracovníkov bola ilúzia a teraz tu máme skutočnosť a mali by sme byť skutočne radi, že títo pracovníci majú deti, to je podľa mňa veľmi dobré, lebo máme to problém nie, že máme príliš veľa detí, ale príliš málo. Takže skutočne chcem pochváliť aj inštitúcie ako zamestnávateľa že podporuje mladé rodiny a samozrejme normálne je, že takéto deti potrebujú mať zabezpečené vzdelávanie. Takže oni logicky sa stávajú žiakmi európskych škôl. A s pomocou sekretariatu som si pozrel údaje o európskych školách. Keď si pozriete čísla, tie počty, počty žiakov, ktorí nie sú deťmi zamestnancov inštitúcií EÚ. Tento počet klesá každý rok, takže v zásade teraz európske školy majú takmer výlučne žiakov, iba e, ktorí sú deťmi zamestnancov európskej inštitúcií. Takže, aby som to tak zhrnula, nie je to vôbec jednoduchá téma. Dobré vzdelanie nie je jednoduchá záležitosť, je to vždy výzva, ale chcela by som navrhnúť malý pozmeňujúci návrh, ak dovolíš, Damien, Myslím si, že v, v úvodnom ustanovení správy ako také by sme mali iste spomenúť aj to, aký je pôvod tohoto problému, odkiaľ pochádzajú tieto výzvy, s ktorými sme konfrontovali tento rok. Ďakujem. Ďakujem pekne, Sidonia. Myslím si, že Damian Abad si určite poznačil vaše poznámky a určite bude otvorený takýmto pozmeňujúcim návrhom a určite aj poči pozmeňujúcim návrhom od iných kolegov. Ak už nie sú žiadne pripomienky, chcel by som sa poďakovať správodajcovi, chcel by som pripomenúť, že zajtra sa skutoční vypočutie na výbore pre kultúru a lehota pre pozmeňujúce návrhy sa končí zajtra o 17. Nuž a na schôzi 14. až 16. Eh, júna budeme eh, hovoriť na výbore a potom, čo výbor pre kultúru sa oboznámi s našim stanoviskom, bude hlasovať v júli. Teraz navrhujem prechod k bodu, bodom 8 a 9. A aby sme dali slovo Rein, Reimerovi Bögemu, ktorý predstaví posledné návrhy k téme, o ktorej sa tu eh, dosť hovorí ako ktorej treba prijať určitú rozhodujúcu pozíciu. Ja, Dank, eh, Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Budem vlastne veľmi stručný. Na jednom z posledných stretnutí sme už hovorili o ďalšom postupe, či existujú Rómci e, eh, možnosti e, eh, tzv. lisabonský balíček e, realizovať e, v procese súhlasu, kde budú aj skutočné rozhovory, aby sme sa nedostali do slepej uličky, kde by parlament musel povedať áno či nie. Chcem sa trošku ospravedlniť, pretože e, bol tu trošku chaos s plánovaním zasadnutie e, s koordinátormi e, pre maďarské predsedníctvo a komunikácia. Trošku sa to zamotalo. Včera bolo, bolo treba zorganizovať stretnutie, kde som potreboval tieňových e, zástupcov z frakcií, ale bohužiaľ bolo neskoro. Mne išlo vlastne len o to, aby sme dali tú možnosť priamo s, s predsedom rozpočtového výboru rady hovoriť o tom, či existujú manevrovacie prostory v rade. A očividne tomu tak nie je. Mám taký dojem, že mnohí členovia rady tvrdia, prečo by sme mali, keď na to, e, ak treba uspôsobovať e, viacročný finančný rámec a medziinstitucionálnu dohodu, prečo by sme sa tých mali dotknúť, keď aj tak už aj tak budúce rokovania k viacročnému finančnému rámcu e, nasledujú a to, čo tu máme, nám stačí na budúce dva roky. To nie je môj názor, ale je to odhod, e, prečo rada bude argumentovať tak, ako argumentovať bude po tom, čo komisia 3. marca 2010 predložila svoje návrhy. A tu vám pripomeniem, že v septembri minulého roka bolo rozhodnutie e, pléna rozhodovali sme o tom týmto dvom dojednaniam a, a e, začiatkom januára za maďarského predsedníctva rada e, prevzala to, čo belgické predsedníctvo pripravilo, e, ale či už minulý rok alebo tento rok neboli nejaké vážne rozhodnutia. Nezávisí to mimochodom od tých dvoch predsedníctiev a závisí to od absencie manevrovacieho priestoru, pretože väčšina rady jednoducho nechce. A teraz sme samozrejme v situácii, že na jednej strane, pokiaľ ide o obmedzenie flexibility, pokiaľ ide o revízny element 0,03%, máme rôzne posu- posudky e, právnych služieb, či už parlamentu alebo rady. Tu sa dá rozhodnúť, poďme na Európsky súdny dvor. Ja som za to není, pretože to by dlho trvalo. Potom sú tu ešte aj politické problémy, či sa tu totiž prebojujeme a po, zach, pri zachovaní terajšej medziinštitucionálnej dohody a budeme čakať, kým bude nová, alebo budeme mať iný postup. To je veľmi napínavá otázka v tej chvíli, kde ide o revíziu tzv. E, veličín. Ďalej chcem pripomenúť, a to vidíte aj v prílohe pracovného materiálu, že sme e, právnu službu poprosili o vyhodnotenie toho, čo by bolo prípadne e, prebytočné z terajšej medziinstitucionálnej dohody. Možno to bude konflikt s Lisabonskou zmluvou. E, otázka znie, či budú tie iné zmluvy dojednutia také, až keď budeme mať nové Súčasne, bohužiaľ, bohužiaľ nebudú žiadne do, dostatočné dojednania alebo vnútorné e, pravidlá hry medzi inštitúciami, ako budeme s novou e, procesom e, súhlasu zaobchádzať. Odsek 5 e, ide o to, že tie rokovania pri príprave konventu, parlamentom, pri viacročnom finančnom rámci nemôžeme dostať v spolurozhodovaní odsek 12. E, e, od, ďalej ide o to dohodnúť sa, ako budeme veci zľahšovať, keď budeme spolu, ako budeme spolu zaobchádzať. To momentálne nie je uspokojivé a možné. Súčasne musíme na základe právnej tradície v, v, v rámci určitého časového rámca sa musíme vyjadriť a v rámci, s ohľadom na nepostačujúco sa nachádzajúceho prítomnosti rokovaní vám má, dávame možnosť povedať áno a nie. Pri e, procese súhlasu máme áno alebo nie a vedenie rozhovorov vopred, aby vôbec k takejto situácii nedošlo. je tu jasná situácia, že predsedníctvo rady nám e, bolo signalizovalo, že nad rámec toho, čo e, e, k rezerve na nepredvídané udalosti nám predložili, nemáme manevrovací priestor na inak sa vyvíjajúšie rokovania. A s cieľom uzavrieť túto kapitolu predložením správy na 14., 15., 6. júna a hlasovaním e, z 27. júna vo výbore a v júli potom plénum. Rozhodnutie k tomuto roz- procesu súhlasu. Moje odporúčanie snáď by bolo, že náš súhlas nedáme. To je teda buď ak sa to neudeje, tak pôjdeme priamo k ďalšiemu finančnému výhľadu a príslušným rokovaniam. Možno skúsenosti minulých mesiacov od 12. E, do tejto situácie v rozpočtovom výbore, aké bude potrebné dosiahnuť e, dohodu medzi radou a parlamentom k postupu v v procese súhlasu, aby sme nemali stále opakovane takúto situáciu. Pri všetkej dobrej vôli nevidím možnosť v tejto chvíli, ako tu, že v pléne budeme odporúčať nie a budeme musieť potom argumentáciou sa snažiť e, vidieť reakcie rady. Merci, euh, merci Reimer euh, de... Ďakujem Reimer za túto prezentáciu, ktorá je výsledkom dlhých rokovaní s koordinátormi a teda toho stretnutia spomínaného zo včerajška s predsedom e, rozpočtového výboru Rady. Mám tu viacelo prihrášok do diskusie. E, Najprv Ajder. Eh, Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne. Poprvé chcem povedať, že pozícia socialistov je v súlade s tým, čo povedal pán Bluge. Myslím si, že Európsky parlament a pracovná skupina našeho výboru sa maximálne snažila dohodnúť s radou. Dali sme im všetky možnosti, ponúkli sme im všetko možné Avšak rada vôbec nemala ochotu sa dohodnúť. Preto si myslím, že nie je iná možnosť ako tá, a tu musíme teda ešte dodať, e, e, nie je iná možnosť ako povedať teraz nie. Mňa ani neprekvapuje táto pozícia rady, pretože sme to tušili. Čo ma však prekvapuje, je to, že teraz akoby vysielali signál, že už nechcú diskutovať o finančnom rámci, že aj tak ide len o technickú adaptáciu. Nechcú jednoducho vyjednávať o tomto finančnom rámci. A samozrejme, že už sme tu počuli e, rôzne rôzne dokazy o tom, že sa neplní to, čo bolo podpísané. Nie je to však žiadna technická adaptácia, tak ako to prezentuje rada. To nie. Nie je to čiste technická záležitosť. Rada však má jasný cieľ, aspoň zatiaľ. Včera sme sa zišli s maďarským predsedníctvom a povedali sme si, že tu nejde len o problém uspôsobenia adaptácie finančného rámca, nie je tu ani tak problém s flexibilitou, je to skôr ďalší symptom tých problémov, ktoré má Európska únia. Menovite, že Európska rada sa nepríliš angažuje v európskom projektu, ta, projekte tak, ako by mala. A myslím si, že by sme mali povedať, že takto teda nie. A túto kompetenciu nám dáva i nová Lisabonská zmluva. Ďakujem. Ďakujem, Ajder. A teraz pán Artung. Ďakujem. E, Už len dve poznámky pánu spravodajcovi. V prvom rade ide o bod 4, lomitko 1 po anglicky. Tu je napísané, že rada sa ešte nepokúsila e, vstúpiť do rokovaní s parlamentom. Mne však bolo povedané, že rada tu má dobrý návrh, ale parlament nesúhlasí s núdzovou rezervou a potom otázka na pánu spravodajcu a to nasledovná. Vzhľadom na rozpočtové rokovania do roku 2012 by som rád vedel, čo e, je tu platné. Lisabonská zmluva alebo medziinštitucionálne dojednania. Právne je to totiž velikánsky rozdiel, či budeme mať jednomyselnosť v rade alebo väčšinové rozhodnutia. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Ďakujem, kolega. Spravodajca vám odpovie e, na druhú, druhú otázku, a to sú tie diskusie medzi právnymi službami parlamentu a rady, e, ktoré majú presne opačné interpretácie tejto e, principiálnej otázke, ale spravodajca vám odpovie. Helga Trippel, nech sa páči. Äh, ich möchte den Vorschlag von... Už ten návrh Reimera äh, Bögeho by som rada podporila Uh, argumentoval tu tým, a bolo to tu aj zopakované, že z politicky z našeho pohľadu je veľmi politovania hodné, že rada vo svojej väčšine momentálne nie je ochotná naše požiadavky, aj procedurálne požiadavky, pokiaľ ide o spoluprácu a predčasné zapojenie a solidné rokovanie s parlamentom, uh, podporiť a všeobecne e, e, vzhľadom na ich celkovú náladu e, z pohľadu na budúce finančné výhľady. To všetko je dosť zaostalé vo vývoji. Reimer teraz poukázal na rôzne skúšky sily medzi radou a parlamentom a poznamenal, aké dôležité je prezentovať našu vlastnú predstavu a práva a preto ten jeho návrh Eh, aby sme postupovali eh, v jeho líniách a hlasovali nie. Teda tento jeho návrh chcem podporiť, pretože iný politický eh, kurz by nám nepomohol pretlačiť sa ďalej. Potrebujeme naozaj väčšinu, pretože inak budeme nevýrazní. A teda treba toto všetko zistiť. Môj politický postoj je však jasný. Môžeme tak len post- postupovať, keď bude zabezpečené, že máme dostatočnú väčšinu a my ako potom parlament v týchto ťažkých rokovaniach budeme aj tvrdí a silní. Merci Elga. Ann Jensen. Ďakujem pekne, Jan Jensen. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj ťažko sa tu rieši s niekým, ktorý nevie, e, o čo ide. Naša skupina podporuje Reimera. Musíme sa držať toho, čo máme a povedať rozhodné nie tomu, čo sa predložilo. Nemali sme žiadne vecné diskusie, rokovania. Myslím si, že Reimer naozaj e, skúsil všetky možnosti a je to smutné. Je to smutné aj preto, E, pretože to poukazuje na to, že budeme mať problém s flexibilitou, e, dosiahnutím flexibility, pokiaľ ide o viac e, ročný rámcový program, výhľad. Potrebujeme túto prúznosť. Nejde riť o technické otázky. Nedostatok prúznosti neumožňuje Európe konať prípade, keď vyvstanú nejaké e, mimoriadne situácie, keď napríklad Rusko odmietne dodávať e, plyn Bulharsku a nemôžeme nasilne zabezpečiť dodávky plynu Bulharsku nemôžeme to urobiť krátko, z krátkodobého hľadiska. Potrebujeme dlhodobé investície, potrebujeme program, ktorý po 15 rokoch e, nám niečo zabezpečí. Čiže súčasná situácia je príliš rigidná. Potrebujeme e, zo strany Európskej únie e, reagovať podstatne prúžnejšie, Na to potrebujeme pružnosť. Merci, Anne. Ďakujem pekne, Anne. Teraz Láslo Šurian. A rugalmasság nagyon jó dolog, azt hiszem, hogy ebben... Ďakujem pekne. Flexibilita je iste dôležitá vec a e, určite je veľmi zaujímavé to, čo povedala Ann Jensen. No a ja by som chcel tom povedať nasledovné. Čo sa týka našej politickej skupiny EPP, my podporujeme spravodajcu That's it. you, you, can, you can shut your, your micro. môžete si teraz vyhnúť mikrofón. Výborne, ďakujem pekne za to zásadné vyjadrenie. Výborne. A teraz pán spravodajca. Vy ste určite pozorne počúvali kolegov, myslím si, že všetci vyjadrili jeden názor. Je tu určité sklamanie, určité polutovanie že po toľkých mesiacoch výmeny názorov, rokovaní, či už e, oficiálneho charakteru alebo neoficiálneho, kde sa prerušili kontakty, opätovne obnovili. No je škoda, že takto vyzerá, ako povedala Ann Jensen. Závery z toho sú, že samozrejme na to, aby ste mohli tancovať tango, si to vyžaduje dvoch. E, funguje to tak, že Európska komisia vlastne hrá do toho tanca tú hudbu a dôležité je, aby sa dosiahla e, zhoda. Ešte pán spraveca, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Samozrejme, ale pri tej hudbe, ktorá prichádza z komisie, nemôže tancovať tango, pán predseda. To je ten problém, ktorý tu máme. A toto musím skutočne povedať. A jednoducho, preto tu boli takéto výsledky. Ja si pamätám, a ako sme vedli rokovania, Barbara Dürko bola jedna zo spravodajkyň. Keď sme vyjednávali o finančných výzvach rozširovania únie o Rumunsko a Bulharsko a zhoda sa dosiahla iba pár minút pred plenárnym hlasovaním a spravilo sa to prostredníctvom ústneho pozmeňujúceho návrhu, takže aj to bolo veľmi zložité, tak povedať cvičenie, ale nakoniec sa to podarilo vyriešiť. No a pán predseda, keďže som toto povedal na úvod, Myslím si, že situácia, v ktorej sa nachádzame, je trošku symptomatická. Dovolte, aby som povedal niečo na adresu toho, čo povedal pán Hartong. Rokovania neboli. Boli to vlastne iba rozhovory s belgickým predsedníctvom na základe toho mandátu, ktoré nám poskytlo plénum minulý rok, ale belgické predsedníctvo nebolo ochotné diskutovať, respektíve rokovať o detailoch. Rokovanie znamená, že e, príjmate a niečo dávate. Je tu, e, bolo tu iba, bola tu určitá taká snaha overiť si stanoviska, ale nejaká celková ponuka, ktorá by sa týkala celého balíčka, také niečo tu nebolo. V decembri sme boli v situácii a vlastne nechcel som to nechať nepovšimnuté vlastne vystáva tú otázku, čo, otázka, čo platí, je tu medziinštitucionálna dohoda, ktorú sme prijali aj na základe toho vedomia a na základe toho, že Rada, Komisia a Parlament vzájomne prijali tieto podmienky. Bol tu určitý politický kompromis z roku 2006 a vykonali sa reformy, ktoré znamenali viac informačných možností a kontrolných možností pre parlament a bola tu zároveň aj určitá nová flexibilita a potom, keď vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, kde potom bolo vyhlásenie jedného dôležitého členského štátu, bola tu snaha, aby určité veci neplatili. Potom na určitej vyššej úrovni na rade e, sa vynulo úsilie napraviť niektoré veci prostredníctvom toho, že by sa vytvorila taká núdzová rezerva, ako teda núdzová možnosť, aby E, tu nebola viazanosť iba na jednohlasné rozhodnutie a potom tu bolo ešte teoretické, bola tu teoretická možnosť, aby tie články 22-23 prostredníctvom tejto operácie e, neplatili, lebo e, tam tá revízia v rámci 003 sa musí nachádzať v rámci daného finančného rámca. Potom tu bola určitá ponuka, bola to vlastne jediná ponuka, ktorá bola predložená iné témy, inými témami sa rada nezaoberala. Bolo to čiastočné napravenie tých nedostatkov a upravenie vplyvov Lisabonskej zmluvy a preto tu neboli vlastne žiadne seriózne rokovania o celom balíku je úplne jasné, že musíme rozlišovať medzi tým, ako budeme postupovať pri ďalšom viacročnom finančnom rámci, aká je vlastne situácia s tým rozhodovaním a respektíve to väčšinou pri rozhodnutí o rozpočtoch. Máme jednoducho z minulosti skúsenosti, že tam, kde rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou o e, rozpočte na daný rok, sa postupovalo doteraz podľa mojich informácií jednohlasne aj keď vlastne bolo možné rozhodnúť e, kvalifikovanou väčšinou. Tam išlo pre všetkým o prípad Galileo, kde rada povedala, že toto by sa už nemalo nikdy opakovať, že radšej chceme ísť cestou jednohlasnosti. Ako sa hovorí, vrana k vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. A preto tu vystáva otázka, ako sa tu budeme pohybovať v rámci daného právneho základu, ako sa to bude riešiť, či viac, či, či kvalifikovaná väčšina alebo jednohlasnosť. No a toto komplikuje mnohé veci. Ale čo sa týka samotného rozpočtu, nie sú tu zatiaľ nejaké veľké konflikty. Je možné, že pri niektorých veciach vzniknú určité problémy, sú to rozličné právne stanoviská a môže to vystať otázka právna služba, ktorej inštitúcia má pravdu. A dôležité je ukázať rade, hovorte s nami, dohodnite sa s nami o tom, ako budeme riešiť viacročný finančný rámec, ako budeme riešiť jednotlivé jeho aspekty, lebo konec koncov, ak včas nebudete rokovať s parlamentom, parlament môže povedať nie, ja chápem, že je tu určité úsilie terajšieho predsedníctva, ale ešte nie je rozhodnuté o tom, či sa dosiahne potrebný pokrok a musíme si uvedomiť, aké úsilie sa tu udialo od decembra tu, ako aj na úrovni konferencie predsedov, ako sme my apelovali. No a práve preto v tejto situácii som vďačný za tie názory, ktoré sa vyjadrili, že teda máme ísť touto cestou. Mali by sme apelovať na komisiu, aby bola odvážnejšia aj v týchto otázkach, aby viac stavila na európske projekty, aby sa viac definovala ako motor európskej integrácie, aby tu nebola cesta akcionizmu, kde by sa iba sústredili na niektoré aspekty a väčšinu nechali rade to, čo ma znepokojuje, nie je to, že povieme nie, respektíve, že musíme povedať nie tej ponuke rady. Čo ma znepokojuje je to, že napriek dosiahnutému pokroku v rámci Lisabonskej zmluvy de facto zažívame pokus čo najviac redukovať parlamentarizmus v Európe a ochr- ochrnutie jeho možnosti ochromie možnosti a myslím si, že tu je určitý proces, ktorého sa musíme poučiť. Rada ako taká, ako aj jednotlivé rady, špecializované rady musia pochopiť, ako je nutné postupovať a musia rešpektovať prácu ďalších inštitúcií. Ďakujem pekne. Merci, Reimer. Ďakujem pekne, Reimer. Nož, čo? Konštatujem, že máme tu širšiu e, zhodu, pokiaľ ide o návrh e, spravodajcu. Termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je zajtra do 12. A o tejto sprave výbor pre rozpočet bude hlasovať na stretnutí 14. až 16. E, júna pléne sa bude hlasovať v júli. Je to však tá možnosť, že na poslednú chvíľu pred plénom sa dosiahne dohoda. Ďakujem pekne. Tým sme uzatvorili bod 8 a 9. A teraz navrhujem, aby sme sa vrátili k bodu 4, návrh správy. E, Francesco ohľadom eh, Bacaniho eh, ohľadom eh, mandátov na trialogu návrhu rozpočtu. Ďakujem pekne, pán predseda. Už sme mali podčiatočnú výmenu názorov ohľadom návrhu mandátu na rokovanie v rámci trialógu návrhu rozpočtu, to bolo 5. mája, na, čo, na tejto schôdzi som predložila svoj návrh a vtedy som zdoraznila eh, dve dôležité veci. Poprvé, eh, veľmi rada by som tam zapracovala aj návrhy kolegov, a do tohto mandátu by som rada zapracovala najdelikatnejšiu vec a, se, a síce eh, tie závery, E, ktoré som pripravil na základe príspevkov e, členov výboru. A chcela som e, podotknúť, že v tomto návrhu mandátu by som chcel pripraviť kľúč na to, aby sme si mohli jasnejšie porozumieť návrhu rozpočtu komisie vzhľadom najmä na finančné perspektívy s tým, aby sme mohli zohľadniť navýšenia a škrty obsahnuté v tomto dokumente. A teraz by som chcela doplniť prvotnú výmenu informácií e, a teda predložiť vám niečo na premýšľania. Chcel by som e, zapracovať aj určité závery a e, niečo, čo by zvýšilo silu tohto negociačného mandátu. Návrh, o ktorý sa chcem dnes podeliť, z operačného hľadiska predstavuje nasledovne. Máme veľký rozpočet. Avšak ťažko e, sa pomocou tohto rozpočtu vyjadruje jasný politický signál. Mm, treba e, e, vzhľadom na rozsah rozpočtu dosiahnuť kritickú masu. My sme už v plene hlasovali o prioritách pre nás rozpočet. Hovorili sme o stratégie EU 2020. Hovorili sme o tom, že rozpočet bude prvým krokom realizácii samotnej stratégie a chceme upremiť pozornosť v rámci e, stratégie EU 2020 predovšetkým na pracovné miesta a hospodársky rast. Ale v rámci e, negociačného mandátu e, na trialog o, o návrhu rozpočtu. Chceli by som stanoviť určité milníky na naš, pre našu prácu počas nasledujúcich mesiacov. Chceli by som sa sústrediť na konkrétne rozpočtové položky, ktoré majú vzťah na stratégiu EU e 2020, e, tie, ktoré majú vzťah e, zamestnanosti a hospodárskému rastu s tým, aby to bolo viditeľnejšie, aby naše cieľy boli jednoznačnejšie vypichnuté, aby sme zdoraznili pridanú európsku hodnotu. Myslím si, že to má kľúčový význam pri príprave rozpočtu. Prostriedky treba sústrediť na konkrétne projekty s tým, aby sme počas e, takých kríz ako tá, ktorú prežívame, aby sme sa vyhli rozptýleniu prostriedkov s tým, aby sme nedosahli e, tak veľa, e, ako by sa nám chcelo. Čiže je tu rámec, pracovné miesta, hospodársky rast, to sú naše priority a je dôležité, aby sme e, vypichli určité rozpočtové položky, na ktoré sa sústredíme. musím jednoznačne povedať, aké máme priority pre nasledujúci rozpočet. Myslím si, že to by mohlo byť e, e, prvým kľúčom k pochopeniu nášho mandátu na týto rokovania. Chceme, aby mandát bol prúžný, prípade, že by bol príliš rigidný, to by mohlo mať e, negatívne dôsledky pre naše rokovania. To znamená, že mali by sme začať premyšľať o tom, čo chceme e, zapracovať e, do tohto rozpočtu, čo tam chceme zakotviť. Musíme pripraviť určité inšpirácie pre rozpočet na rok 2012 a s tým, aby naše rokovania boli úspešné. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by sme chceli poďakovať eh, pani Bacani za prácu, ktorú eh, doteraz odviedla mm, v rámci prípravy tohto základného dokumentu, tohto návrhu mandátu na trialógu. Eh, snaží sa načrtnúť stanovisko parlamentu. Myslím si, že mali by sme e, vyslať signál o tom, že sme presvedčení, že tento rozpočet aj vzhľadom na e, e, komplikácie, ktoré máme v národných rozpočtoch. Tento rozpočet Európskej únie bude nástrojem na to, aby Európa sa dostala z krízy, aby bola silnejšia. Myslím si, že hlavný dôraz v tomto návrhu samotná cesta, ktorú načrtnúť naše priority. E, e, zahrňajú predovšetkým stratégiu EU 2020 s tým, aby e, rozpočet na budúci rok zabezpečil inteligentný, trvalo držateľný, inkluzívny hospodársky rast. Súhlasím s pani spravodajkyňou, keď zdôrazne dôležitý význam dialogu s, so špecializovanými výbormi parlamentu s tým, aby sme mohli jednoznačne poukázať na priority Európskeho parlamentu. Vzhľadom na krízu potrebujeme mať zodpovedný rozpočet, ktorý nám umožní dosiahnuť stanovené cieľy, ale aj e, e, v podmienkach dodržania e, rozpočtovej disciplíny, aby sme vedeli lepšie využiť nedostatočné zdroje, ktoré máme k dispozícii. S tým, aby sme preukázali, že konáme zodpovedne Nemali by sme e, žiadať e, paušálne navýšenie, namiesto toho by sme sa mali sústrediť na určité opatrenia a e, strategickú politiku, ktorá zabezpečí hospodársky rast v Európe. Myslím si, že to by malo byť našou prioritou a mali by sme preukázať, že máme aj európsku pridanú hodnotu. To je veľmi dôležitá koncepcia, ktorú musíme zdôrazňovať najmä v rámci našej diskusie s verejnosťou Musíme e, povedať našim občanom, že e, e, zodpovedné navýšenie existujúcich zdrojov európskeho rozpočtu neznamená mrhanie peniazmi znamená vytváranie príležitostí pre hospodársky rast, pre investície, inovácie a zamestnanosť. O to viac to platí, keď zohľadneme, že niektoré členské štáty plánujú navýšenie v národnom rozpočte ako nad rámec toho, čo navrhuje komisie a preto musíme to zohľadniť aj v našich návrhoch. Ďakujem pani Balcani za e, otvorený prístup. E, veľmi e, dobre zapracovala návrhy a príspevky jednotlivých politických skupín a myslím si, že to je dobre zapadá do nášho mandátu na trialog. Ak dovolíte, aj ja by som sa chcel dotknúť určitých aspektov, tu je dôležité eh, podporiť malé a stredné podniky, eh, podporiť zamestnanosť mládeže. To má kľúčový význam a chceme, aby naša stratégia EU 2020 bola úspešná. Treba mm, podotknúť aj e, európsky rozmer, rozmer európskeho semestra. Európsky parlament sa musí angažovať eh, viac s tým, aby sme zabezpečili väčšiu transparentnosť a demokraciu pri realizácii hospodárskeho riadenia Európy je jasné v poslednej časti, že v poslednej časti mandátu sa treba sústrediť e, na určité aspekty a v prvom rade si myslím, že treba e, mať na zreteli e, dôsledky tohto rozpočtu pre EU 2020 musíme zabezpečiť možnosť realizácie našej politiky, napriek tomu, že máme veľmi malý manevrovací priestor v tomto rozpočte na následujúci rok napriek tomu, že to spôsobuje e, určité obavy z hľadiska implementácie politiky, e, musíme všetky e, plnutnia v parlamente zohľadniť a využiť na zabezpečenie integrácie v Európe, najmä vzhľadom na to, čo sa v ostatnom čase deje v oblasti Stredozemného mora. A v rámci mandátu na ten rok treba ešte odkazať na určité e, témy, ktoré priamo nie sú spojené s rozpočtom, ale o ktorých treba rokovať s radou a komisiou. A myslím si, že tieto diskusie budú mať e, e, e význam aj na financovanie projektu ITER na Lisabonský balíček. Včera, keď sme mali E, rozprávu e, v rozpočte sme e, hovorili o tom, že treba využiť aj existujúci prebytok. A sú to aj ďalšie veci, ktoré budú mať dopad na naše rokovanie o rozpočte počas nasledujúcich mesiacov. A to je dôležité aj pre parlament a pre Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne, milý kolega. Pán Hartung. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že treba naozaj predložiť všetky potrebné e, pozmeňujúce návrhy. Akékoľvek e, navýšenie v nasledujúcom roku sa musia upraviť. Myslím si, že členské štáty by naozaj mali šetriť. Uvediem príklad e, zo svojej vlastnej krajiny. Sa nám podarilo ušetriť 8 miliónov vo viacerých rozpočtových výdavkových položkách a teraz máme situáciu e, v Grécku, Írsku, Portugalsku, čo samozrejme nie pomôže e, hospodárstvu členských štátov a teda, teda my podporíme túto správu. Ďakujem, milý kolega Helga Trippel. Helga Trippel. Ďak, ďakujem, pán predseda. Ešte na predchádzajúcom zasadnutí, keď sme diskutovali o tomto mandáte na trialóg, už vtedy som uviedla, že e, vo všeobecnosti podporujeme všeobecné smerovanie návrhu Francesky. Nazdávame sa, že rozpočet Európskej únie vzhľadom na výzvy, e, ktorým e, čelíme po nadobudnutí účinnosti e, Lisabonskej zmluvy a pri realizácii stratégie EÚ 2020 e, musíme zabezpečiť adekvátnu úroveň e, financovania. A preto vo všeobecnosti podporujeme prístup Francesky. Na druhej strane pre nás je veľmi dôležité nasledovné. Nazdávame sa, že treba urobiť určité presuny v rozpočte. Treba byť pripravený na úspory tam, kde si myslíme, že investície nie sú orientované na budúcnosť, nie sú trvalo udržateľné, nie sú ekologické. Vždy hovoríme o nízkouhlíkovom hospodárstve v Európe a tento prístup k rozpočtu nie je dostatočný na to, aby sme e, sa postavili za oči voči e, tejto výzve. Je to skôr tradičný e, prístup, priemyselný prístup. Sme pripravení na škrty, s tým, aby sme mohli investovať prostriedky v tých oblastiach, kde sa nazdávame, že budú úspešnejšie a budú na prospech e, európskych občanov. A preto nie sme 100% spokojní e, s tým, čo navrhuje Francesca najmä v oblasti e, e, e, pronukleárnej politiky, ale o tom ešte bude hovoriť Izabel a aby ste mali určitú predstavu o tom, e, čo by sa nám viac pozdávalo. E, chceli by sme väčší dôraz na obnoviteľné zdroje energie, a aby to bolo e, jasnejšie v oblasti štruktúrálnych fondov a poľnohospodárstva. Čo myslíme, keď hovoríme o transformácii smerom k nízkouhlíkovej mm, ekonomike a v oblasti zahraničnej politiky a prostriedkov, ktoré vynakladáme na vrátenie E, utečencov. To sa navyše. Nie je tu však e, jasný signál, že v prípade e, politických utečencov sme pripravení ich uvítať. Myslím si, že to nie je ten správny prístup k tomu, čo sa deje v arabských krajinách a k tomu, čo by malo predstavovať našu angažovanosť v zmysle pomoci pri budovaní demokracie v arabských krajinách v oblasti Stredomoria. A preto by sme chceli predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov, aby e, bolo jasné, že na jednej strane sme za e, úspory, ale aj e, za zodpovednosť a investície do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, Helga. Nuž, myslím si, že poznámky Helgy budú doplnené zo strany pro nukleárneho hľadiska Izabel. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Niektorí z nás eh, sme navštívili pred niekoľkými týždňami Kadaráš v rámci misie. Eh, bol tam zastúpený výbor pre rozpočet a tam sme sledovali otázku prekročenia eh, výdavkov na program ITER. Tento program v Kadaraši je veľmi zaujímavý a väčšina účastníkov misie sa vyjadrovala pozitívne, i keď sme vyjadrovali určité kritické poznámky. Najmä sme kritikovali E, e, otázky súvisiace s trialogom. Napríklad, e, rozbehli sa práce v tom čase, keď ešte stále sa zistoval názor verejnosti, ešte sa vykonávajú zaťažové skúšky, čiže máme výhrady, že tam môžu byť určité prebytky súvisiace s týmito zaťažovacími skúškami Nedostali sme štatistické e, e, vysvetlenie e, prebytku, ktorý predstavuje viac ako jednu tretinu. Chceli by sme preložiť pozmeňujúce návrhy v tom zmysle, že v rámci trialogu treba mať na zreteli možné prebytky v rámci projektu ITER. A, a máme tieto informácie na základe našej návšteve a teda vyzývame politické skupiny, aby každoročne kontrolovali všetky položky, výdavkové položky Musíme si byť e, e, e, vedomi toho, kde títo výdavky sú nadmierné, najmä vo vzťahu k terlogu je veľmi frustrujúce, keď navštevujeme objekt v teréne, ale nedostávame všetky príslušné čísla počas navštevy a dostávame ich až neskôr ex post. Myslím si, že mali by sme zabezpečiť rozpočtovú kontrolu tohto e, projektu, ktorý je príliš e, nákladný v porovnaní s, s výsledkami. E, Ďakujem, dlho sme tu diskutovali o projekte ITER návšteve, po návšteve v Kadaraš. A pokiaľ ide o návrh správy e, Rajmera Bögeho a pokiaľ ide o revízie finančných výhľadov, No však o tom všetkom sa rokovalo ešte včera večer, pretože komisia tu navrhuje zvy, e, zvýšenie nákladov pre ITER. Včera sa to ešte diskutovalo s koordinátormi, zatiaľ sme sa nedohodli. My sme sa nedohodli s radou a s komisiou, aký bude harmonogram e, trialógu. Je však evidentné, že ITER bude súčasťou trialógu určite budeme aj o tomto môcť ešte hovoriť a spomenúť to v rezolúcii Eh, v uznesení k mandátu, ale určite to bude téma na diskusiu Salvador Garriga za eh, mocnú frakciu EPP, pretože Laslo, Surian zatiaľ mlčí. Áno, názor mojej skupiny eh, už tu odznel a my úplne súhlasíme s líniou, ktorá tu bola deklarovaná. Okrem toho nemáme veľké problémy s tou základnou líniou spravodajkyne e, Balcány. Chcel by som však skôr sa zamysleť nad tou schôdzou, ktorá sa konala vo Štrasburgu pred 14 dňami za účasti komisára Levandovského, kde bol aj predseda komisie Barroso, kde sa tiež hovorilo o základných smeroch a líniách rozpočtu, 2012 a kde sa hovorilo aj o základných problémoch, ktoré možno očakávať. Je očividné, že keď pripravujeme určitú stratégiu, tak táto musí byť v súlade s prioritami rozpočtu. A je nakoniec jasné, že problém budeme mať e, s platbami, že to bude problém s platbami a to je problém vážny Ak sa pozrieme na rozpočet 2012, tak e, čerpanie zo štrukturálnych fondov a platby zo štrukturálnych fondov, to všetko je teraz na vysokej úrovni, ale v praxi e, vidíme, že tu došlo k veľkému zabrzdeniu, že členské krajiny zabrzdili čerpanie zo štrukturálnych fondov a to Eh, predovšetkým ide o to, čo sa spolu financuje z jednotlivých členských krajín a tiež Európska komisia má, kde bolo, boli slova o tom, že to čerpa nebude vysoké a platby teda tiež vysoké. Komisia je tu však restriktívnejšia než eh, v roku 2011. O to môže byť problém Pripomeňme si snad len, aké sú možnosti a alternatívy. Napríklad to, že prebytky z rozpočtu sa nebudú vracať členským krajinám, čo je riešenie, ktoré sa celkom pozdávalo tu politickým skupinám. Treba to zobrať do úvahy, keď budeme v rámci trialogu rokovať Treba to potom brať do úvahy, keď sa rozvinie naša, naše rozpočtové konanie. Ďalší rečník. Tiež by som chcel pani Balzani poďakovať za prácu na rozpočte. Odviedla v zložitých dobách zložitú prácu. So všeobecnou taktikou však e, súhlasím, to znamená identifikovať a bojovať za kľúčové priority a tieto kľúčové priority by mali byť zamerané na podporu pracovných miest v rámci EÚ a takisto aj vo svete. A preto by som podporil snahu parlamentu e, znovu nastoliť tých 300 miliónov, ktoré sa škrtli e, Palestíne. Keď sa rada pozerá na rozpočet, e, tak ich zaujímajú len nárasty v jednotlivých kapitolách, kategóriách predovšetkým na strane platieb. Vieme, že množstvo členských krajín ani nechce otvárať túto diskusiu a argumentujú, že európsky rozpočet treba zmraziť a to z tohoto podu sa e, odvíja ich diskusia 2,7, e, 2,8 to sú momentálne čísla európskej e, inflácie a je to teda menej než 2009, 2,9 čo je nižšie, ako teda bolo dohodnuté pre rok 2011. A veľká otázka je, ako budeme reagovať na a, takéto prístup rady a treba ma, po, na, sa mať na pozore, aj pokiaľ ide o naše reakcie e, v súvislosti e, s tými paušálnymi škrtmi. Proti tomu by sme sa mali postaviť a argumentovať, že takto nemôžno postupovať, treba si za, zachovať priority, bojovať za ne a to by mali byť veci ako štrukturálne fondy. Vieme, že komisia e, na rok 2012 a, e, a, a, navrhuje takú verziu, že nemôžeme ďalšie škrty v štrukturálnych fondoch e, ak, akceptovať. Dôležitý je rast, pracovné miesta, veda, výskum, vývoj. Sú tu aj oblasti, kde rada je ústretová, ale E, mali by sme byť proti paušálnym škrtom a argumentovať, že my potrebujeme naďalej investície, rast. Merci, mon cher collègue. Jan Mulder. Kolega a teraz e, Jan Mulder. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že bude veľmi e, zložité tento rok rokovať o rozpočte, hoci ťažké je to vždy, ale vzhľadom na škrty v členských krajinách bude osobitne ťažké rokovať o ňom tento rok, keď pán Levandovský prezentoval svoj rozpočet. Zistil som e, jednu z veľmi zaujímavých vecí, ktorú spomenul za posledných 10 rokov naraz rozpočtu členských krajinov bol 62% a rozpočet Európskej únie narastol o 35%. Takže každej, každé vyjadrenie, že Európska únia nevie e, zaobchádzať s prostriedkami, je chybné. Ak väčšina členských krajín by išla takou politikou rozpočtov ako EÚ, nemali by také, rozpočty, e, také problémy, aké majú. Dve poznámky všeobecne k rozpočtu. Jedna zo slabín je tá, že máme obrovské záväzky, obrovské úlohy, nedokážeme si ich splniť a napriek tomu navrhujeme navýšenie záväzkov o 3,7 Ako možno toto obhájiť pred verejnosťou? Bude, bolo by naozaj veľmi dobré, ak by sme to dali na nulu. Ak potreby e, e vzídu vzhľadom na právne záväzky, tak pred, pred, budeme prezentovať dodatočný rozpočet, opravný rozpočet, ale musíme si jednoducho plniť povinné povinnosti vyplývajúce z, naš, z našich zmluv, o pol roka, ak nebudú prostriedky, pretože budeme na nulovom raste rozpočtu, už musíme si e, vážiť a rešpektovať naše záväzky. To sú potom výzvy, aké skutočné platby budeme môcť realizovať. Tu treba poznamenať, že každý rok prináša veľký, veľký prebytok v platbách. Tento rok to bolo 4,5 Aj toto treba brať do úvahy, keď formulujeme našu pozíciu k novému rozpočtu. Ďakujem. Merci bien. Ďakujeme pekne. E, so pár poznámok. Aspoň na úvod by som sa rád vrátil k tomu, čo povedal Jan Mulder. Už tá pozícia, ktorú, ktorú on uh, uvádza, presne, presne k tomu došlo minulý rok. A to znamená, že my sme povedali, že akceptujeme myšlienku, že výdaje na záväzky sa ta, takmer nezvýšia a politická diskusia sa zamerala na diskusie o platbách. A, a práve v tom duchu, ktorý spomenul Jan Mulder, celý rok pri každej príležitosti zdôrazňujem, že skutočná politická diskusia o, rozpočtu, o rozpočte sa týka záväzky, záväzkov, záväzkov budúcich. Pretože platby, už to je otázka čisto účtovná. Čo však je politickou otázkou, to sú budúce záväzky. Ide o to, že to je signál, ktorý e, ostatných inštitúciách nespôsobuje e, žiadnu reakciu a je v záujme šéfov vlád, aby sa riali na to, čo sa dialo už roky, to znamená budúce záväzky. Minulý rok napríklad premiéry chceli obmedziť zvýšenie európskeho rozpočtu a tí, ktorí to chceli zredukovať, by boli teda v lepšej pozícii boli v lepšej e, pozícii voči verejnej mienke. Boli sme takto odhodlaní, ak, e, takto odhodlaní a nedošlo k danému navýšeniu. Tak toto však verejnej mienke nepovedali. Povedali, že nám sa podarilo rozpočet nezvyšovať. Zvýšil sa len o 0,9%. My však teraz, pokiaľ ide o platby, musíme ich zvýši. To je náš právny záväzok, pretože tam dôjde ku konkrétnym plneniam. Videli sme to aj v roku 2011, tým, ktorým sme sa zaberali včera. A v roku 2012 to bude ešte horšie, pretože tu ide veci, ktoré boli kontrahované v roku 2010 a obligatorne sa budú musieť zaplatiť. A keď o tom hovorím s radou momentálne dnes dopoludne neprítomnou na túto tému, teda na poslednom trialogu, tak som sa snažil im povedať úplne jasne, jednoduchými slovami, láskavo. Snažil som sa im jednoducho vysvetliť a to nevzbudilo žiadnu reakciu ani na strane komisie, ani na strane rady, ako by neboli počuli. Ja tú tému e, v budúcom trialogu znova otvorím ak totiž chceme mať pod kontrolou európsky rozpočet, tak nemôžeme tu neustále opakovať, že budeme znižovať prostriedky na platby. Platby predsa to je následok toho, čo sme kedysi e, prislúbili, teda záväzkov a preto sa musíme zamerať na zvyšovanie prostriedkov na budúce záväzky. A tu si musíme povedať, ktorých položkách zvýšime záväzky a v ktorých ich znižíme, ako sa niečo nakontrahuje a vytvorí sa záväzok, tak sa to musí zaplatiť. A má Jan Mulder do tej miery pravdu. On však nenavrhol, aby tie nedostatočné prostriedky, aby sa doplnili e, príspevkom Islandu. Nie kvôli eh, snáď eh, vulkánu, ale kvôli stavu eh, islandských bank a kvôli tomu, že dlžia niektorým subjektom z Holandska a Spojeného kráľovstva. A teraz ešte sa vrátim k ďalšej serióznejšej poznámke na vážnejšiu tému. Chcem tu kolegom pripomenúť, že na poslednom zasadnutí Koreperu a ekofinu sme videli, že tam dochádza, dochádza k veľkým názorovým rozdielom ohľadne rozpočtu 2012. Teraz tu máme dočinenia s politicky nepríjemnou situáciou je tu veľký názorový rozdiel medzi čistými platcami a tými, ktorí len čerpajú z rozpočtu. A tu je rada názorovo rozdelená. Rada tu mala rozdiely na názory, ale potom bol e, návrh prijatý kvalifikovanou väčšinou pár štátov bolo proti. Tentokrát je to však pol na pol, pokiaľ ide o čistých prispievateľov a čistých príjemcov prostriedkov. To určite je politicky veľmi citlivá situácia, ktorá by mohla byť pre EÚ záľudná. Dochádza k rozdeleniu medzi bohatými a chudobnými štátmi. To je argument naviac, aby, aby sme zdôrazňovali že je treba sa vrátiť k skutočným vlastným zdrojom, pretože táto situácia momentálne nie je politicky akceptovateľná. To znamená, že niektoré európske štáty sa pozerajú z hora na iné členské krajiny. Treba pochopiť, v akom kontexte sa politicky nachádzame a aká panuje atmosféra na strane rady našeho hlavného rozpočtového partnera. V rámci trialogu, ktorý dnes pripravujeme, tak sa s nimi zídeme k tejto téme práve 11. E, júla. A na to, aby sme mohli pripraviť trialog a predovšetkým diskusiu o rozpočte 2012, e, tak delegácia Kobu dostala pozvanie do Varšavy. A naša spravodajkyňa pozajtra v piatok Sidonia spolu s našimi kolegami pôjdeme do Varšavy, budeme teda rokovať na jednej strane so zástupcami ich parlamentu a oboch komôr poslaneckej komory i Senátu a potom aj s ministrom financií a s jeho e, námestníkom. Ja túto príležitosť využijem na to, aby som vo štvrtok po, popoludní navštívim Frontex, hovoril som o tom už Jute Haug, aby som sa pozrel, aby som videl, na vlastné oči, aké problémy majú, predovšetkým problémy s finančnými prostriedkami a podám potom správu Jute Haug a koordinátorom. Pani spravodajkyňa, môžete prosím túto diskusiu zavrieť? Grazie. Bene, sono soddisfatta della... Ďakujem pekne. Musím povedať, že som skutočne spokojná s tým, že je tu veľký súhlas, ktorý sa týka môjho návrhu, aby sa jednoducho spojili tie prostriedky, aby sa sústredili do eh, malého počtu rozpočtových riadkov. A takto by sa umožnilo lepšie implementovať tie priority, ktoré sme si stanovili do rozpočtu na 2012. To je bolo veľmi prospešné a povedali sme, že vlastne v čase hospodárskej krízy a krátenia rozpočtu je toto dobrý postup. Potom tu ide aj otázky tzv. negatívnych priorít na adresu kolegov, ktorí by chceli nejak sa tomuto venovať, ktorí hovoria, že by sa to mal zohľadniť v rámci návrhu rozpočtu. Chcel by som povedať, že je možné toto ešte do určitej miery konkretizovať, aby to nebol iba taký nejaký prázdny obal, ale aby to bol konkrétny návrh s číslami. Ak to nebude nejaký konkrétny návrh, tak pevne verím, že budeme môcť na tom pracovať ďalej a budem môcť potom povedať, že v rámci rozpočtu nemáme žiadne negatívne priority. Chcel by som povedať súhlasím s našim predsedom, s pánom Lamasúrom. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili nie na platby, ale skôr na záväzky. Čo sa týka našich strategických rozhodnutí, ktoré sa týkajú budúcnosti rozpočtu a stratégie 2020, to je niečo, čo môže fungovať iba prostredníctvom záväzkov. To znamená, že musíme sa snažiť vytvoriť určitú politickú dimenziu v rámci rozpočtu a takto to musí byť. Samozrejme, platby sú dôležité, súvisia ale skôr dôveryhodnosťou a pravdivosťou rozpočtu, že je to určitý nástroj, ktorý jednoducho zodpovedá potrebám a záväzkom. To sú dve témy, ktoré musia byť samozrejme prepojené. Na jednej strane sú tu záväzky, je tu stratégia do roku 2020, e, zamestnanosť a rast a potom sú tu čísla, ktoré sú dôležité pre e, spolahlivý zodpovedný rozpočet. To sa týka pre všetkým okruhu 1b. Potom sa spomenuli ešte dve dôležité témy, a síce rozpočtové prebytky, rozpočtové prebytky, ako aj financovanie ITERu. Negatívne priority, rozpočtové prebytky, financovanie otvorených okruhov. Toto je všetko veľmi relevantné a jednoducho malo by to byť súčasťou mandátu pre trialóg, aby sa potom mohli o tom viesť rokovania. A my rozhodne by sme to chceli tam zapojiť. Ja som za to, aby sa využili prebytky z predchádzajúcich rokov, alebo tá vec s tými negatívnymi prioritami. Nemala by to byť aj nejaká prázdna formulka. Musíme sa snažiť to, aby sme sprostredkovali celé posolstvo, aby sme to považovali za dôležitý krok v rámci vlastných e, prostriedkov. Dôležité, aby toto bolo súčasťou posolstva v súvislosti s mandátom. Nikto by nechcel predsa automatické zvyšovanie rozpočtu, my sme proti matematickému kráteniu, my sme aj proti matematickému navyšovaniu, preto rozpočet niečo strategické. Preto musíme trvať na tom, aby sa tu prejavila vôľa, aby sa tu prijali rozhodnutia v súvislosti s špecifickými témami. Sa týka jednotlivých rozpočtových riadkov, jednotlivých tém. Myslím si, že by bolo primerané, aby sa zapracovala odvolávka do rozpočtu, ktoré by sa týkal navýšenia rozpočtu. My chceme byť koherentní, my chceme byť v súlade s politikami parlamentu, ako aj únia by sa mala implementovať stratégia 2020, aby tu nebolo, že bude tu nedostatok prostriedkov, nebude možné konať. Výborne. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Chcel by som ešte pripomenúť, aké máme lehoty. Lehota pre pozmeňujúce návrhy končí dnes o 12. A ak by niekto teda chcel ešte predložiť pozmeňujúce návrhy, tak má približne 1,5 hodiny k dispozícii. Ďakujem pekne. Zdá sa, že sme v súlade s našim časovým plánom, čo je výborné. A teraz môžeme pristúpiť k bodu číslo 20, čo je politika v oblasti nehnuteľnosti. Musím povedať, že máme čas maximálne do 11, lebo potom budem musieť hlasovať Monika. E, tu má asi tri veci, ktoré by nám chcela prezentovať, ak sa nemýlim. A chcel by som kolegium teraz poprosiť, aby nám predložila tie tie návrhy, aby sme o nich mohli diskutovať. Ďakujem pekne. Áno, sú to tri témy a ešte jedna, ešte jedna dodatočná informácia, ktorá sa týka menšej budovy. Prvá vec sa týka Eurojustu. Befasst sich mit Eurojust. Prvá vec sa týka Eurojustu v Den Hagu. Eurojust bol založený v roku 2002, od roku 2003 operatívne pôsobí v Hagu. V súčasnosti pracovníci sa nachádzajú v dvoch oddelených budovách, čo spôsobuje samozrejme určité komplikácie, keďže tieto budovy sú od seba vzdialené asi 350 metrov. Sedia spoločne budovy s Medzinárodným trestným tribunálom. Medzinárodný trestný tribunál sa vysťahuje z budovy roku 2015 a tá budova e, bude teda dispozícii roku 2015, dovtedy je nutné samozrejme opäť rozhodnutie, čo vlastne Eurojust chce vykonať, aká je ďalšia stratégia. V súčasnosti majú 370 zamestnancov a najvyššie počet zamestnancov na 411 roku 2020 v súvislosti s ďalším rozvojom Eurojustu, ako aj s tým súvisiacimi činnosťami. Mene Európskeho parlamentu by som sa chcela poďakovať hostujúcej krajine Holandsku za to, že Holandsko skutočne výborným spôsobom spravil všetko preto, aj poskytli Eurojustu výborné podmienky. Teraz máme k dispozícii plochu asi 15 tisíc metrov štvorcových pre Eurojust. V budúcnosti to bude asi 18 tisíc metrov štvorcových v jednej budove. E, nájomné ostane rovnaké a za to sa chceme poďakovať Holandsku, ktoré konalo veľmi angažovane a postaví budovu, kde hm, sa uzavrá na zmluva na 20 rokov. Pozemok ostane v majetku Holandska. Holandsko by chcelo e, do tejto novozniknutej oblasti presiedliť všetky medzinárodné organizácie. Náklad, náklady na nájomné dosiahnu asi 2,5 milióna v cenách roku 2011, vrátanie parkovacích miest – to znamená, že bude tu vlastne cena 139 eur na meter štvorcový v porovnaní s trhovou cenou. Trhová cena je asi 180 až eur na meter štvorcový. To znamená, že sa nemôžeme stiažovať, lebo je to skutočne veľmi rozumná cena. Ako som spomenul, ide o plechlo, plochu asi 18 tisíc e, metrov štvorcových parkovacích miest. Budova sa nachádza priamo pri Europole a Eh, budú môcť tieto inštitúcie spolupracovať, takže z hľadiska takéto konštelácie je to veľmi rozumné. Sú tu jednorazové náklady vo, výšky, vo výške 18,4 milióna. To sú tie špecifické úpravy, ktoré musíme vykonať v súvislosti s Eurojustom. Ide o bezpečnostné opatrenia, ako aj osobitné klimatizačné zariadenia a tak ďalej. Ja som eh, spolu s pravodajcom poskytla všetky údaje a nechcela by som teraz poskytnúť žiadne špecifické stanovisko, lebo si myslím, že Eurojust konal dobre a eh, želám všetko dobré už do stiahovania v roku 2016. Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto vyjadriť k Eurojustu? Pán Manka? Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajky Skutočne tie podklady, ktoré posielala, eh, boli veľmi obsiahle a komplexné a skutočne súhlasím s ňou, že hostujúca krajina Holandsko poskytla veľmi dobré podmienky, aj preto vlastne sa nemení cena nájmu, napriek tomu, že sa menia a zvýhodňujú podmienky pre tých, ktorí tam budú pracovať, jednak parkovacie miesta, jednak energetická efektívnosť a ďalšie a ďalšie podmienky. To znamená, že naozaj nám neostáva iné iba súhlasiť s týmto návrhom. Ďakujem. Je vous remercie. Pas d'autres remarques. Donc, nous pouvons... Ďakujem pekne. Takže môžeme vychádzať z toho, že e, sa budeme riadiť odporúčaním spravodajkyne a síce, že článok 199 neuplatníme na formálne stanovisko. Dobre, teraz druhá téma, Monika. Ďakujem pekne, pán predseda. Druhá téma je trošku komplikovanejšia, ale nie je príliš komplikovaná. Tu ide o EMA a o agentúru e, so sídlom v Londýne. Tu je situácia iná ako v Holandsku, nie je tu žiadna podpora hostujúceho štátu. Agentúra má plochu asi 20 000 m štvorcových v troch prilahlých budovách a pracovať v troch budovách znamená samozrejme určité komplikácie, keďže tieto budovy sa postupne najímali a jednoducho nie, nie sú um, ehm, doladené na potreby MEMI. Napríklad e, musíme si to uvedomiť, že uskutočnilo sa v minulom roku množstvo podujatí, bolo tam množstvo návštevníkov a na to jednoducho tie priestory nie sú e, prispôsobené. Jednoducho, čo sa týka plôch na pracovníkov, je to iba okolo 13,8 m štvorcového, čo je podstatne menej ako to máme v Bruseli. Celkovo by sa malo dosiahnuť 21 m 2 čo je zase dosť veľký rozdiel porovnaný s tým, čo máme e, tu v Bruseli. Dalo by sa povedať, že e, agentúra si vystačí s menšou plochou, majú veľkopriestorové kancelárie, kde je teda veľa pracovníkov Nájomná zmluva sa bude končiť v roku 2014 a musíme sa rozhodnúť, či tú starú budovu budeme využívať aj naďalej. Samozrejme, bolo by ju nevyhnutné najprv upraviť. Alebo sa musíme zamyslieť, či by sa nevykonala nejaká zmena, lebo keďže z dôvodu energetickej účinnosti a ako aj toho, ako bola táto budova vlastne postavená, tá efektivita nie je veľmi dobrá a tá spolupráca sa nemôže dobre rozvieť. Ak by sme sa vysťahovali, tak ako by som to chcel navrhnúť, tak samozrejme tu potom odpadajú náklady na úpravu, ktorú by prípadne museli znášať nájomcovia, teda my. Náklady sa odhadujú asi na 16 miliónov roku 2014. By sme museli začať rokovania s nájomcom. Súčasné ročné náklady dosahujú 15,2 milióna to je nájom, ako aj údržba a bežné náklady. Plocha, ktorá je v dispozícii, je e, menšia ako tá, ktorú by sme potrebovali na základe rozmachu. V súčasnosti tam sú pracovníci, e, ale pričom sa ráta s tým, že ich počet bude rásť, to znamená, že by si to vyžadovalo nové priestory, EMA je určite agentúra, ktorá bude potrebná v budúcnosti, preto tu nevystá vôbec otázka, či by vlastne sa mohlo ukázať, že o niekoľko rokov je táto agentúra prekonaná, aby sa mohla zrušiť. To isté nie, lebo máme tu nové smernice, ktoré znamenajú skôr viac práce pre agentúru ako menej. Čo sa týka toho projektu budovy, kde tu nový projekt, budova po ukončení mala poskytovať plochu 87 tisíc m štvorcových je tu aj možnosť, ak by teda sa agentúra ďalej rozširovala, um, eh, si prenajať ďalšie poschodia budúcnosti a takto by bolo možné získať dodatočnú plochu. Tá výhoda, ktorú ponúka nová budova, je tá, že táto budova by sa upravila podľa, podľa potrieb EMI. Plánovaná doba nájmu je 25 rokov Musím povedať, že je tu istý problém a tá prvá otázka, ktorú som položila, je tá, že tá celá vec je veľmi drahá, dokonca by som povedala skutočne strašne drahá. Ja som sa pýtala, prečo musia sídliť práve v centre Londýna, prečo nemôže ísť skôr na, na perifériu, Žiaľ to nemôžu, lebo Rada v zložení 27 členských štátov rozhodla o sídle agentúry práve tam. To znamená, že 27 členských štátov nám definitívne určili, v akom regióne vôbec by sa mali usadiť. Takže nie je to skôr širší Londýn, ale je to skutočne samotné centrum, kde oni teda majú sídlo a kde si musia hľadať priestory už to je vlastne veľký problém a preto vlastne agentúra nemôže za to, že si v, tomto, v tejto oblasti musí hľadať priestory a to, že tie budovy nebudú lacné, to je samozrejme viac menej jasné. Lebo aj pri tých plochách, ktoré potrebujeme, je to skutočne veľmi náročné. No je tu rozhodnutie rady ohľadne tejto agentúry, je to podobne ako pri EASO, kde sa stanovilo, že Valeta a bodka a potom v prístave v Valete bol nutné hľadať budovu a tým pádom sme viazali na toto rozhodnutie. Toto sa týka aj EMI. Možno to nebolo rozhodnuté, e, rozumné rozhodnutie, ale je to tak, ako to bolo a jednoducho nedá sa s tým nič spraviť. Čo sa týka stojemných nákladov, tie by sa začali potom dohľadnej dobe pričom v roku 2014 boli ukončené všetky práce, prípadne aj vrátanie úpravy. Agentúra by neznášala stavné náklady, tie by sa potom vlastne splácali prostredníctvom nájmu, takisto ako aj tá úprava priestorov, tá je rozložená do, do tej doby nájmu 25 rokov. Keď si to pozrieme v rámci súčasnej situácie, keď to je očistené o o nájom, tak je to 517 miliónov, nie je to vôbec nízka suma. Keď si tam ešte predstavíme infláciu a tak ďalej, tak to bude ešte vyššia suma. Jednoducho tá lokalita je taká, ako je. A veľkorysosť e, britskej vlády je, mm, ako to povedať, obmedzená. Presťahovanie by trvalo asi 3 mesiace. Nie je tu žiadna dĺžka break-up. Ja by som akceptovala to, keby, teda mal, chápala by som, že tá doložka brejka by viedla ešte k ďalšiemu navýšeniu nájmu a preto pre mňa tá otázka nevystávala, či pri dlhodobejšom nájme by sme potrebovali doložku breakup. Preto ja som skôr sa rozhodla, aby sme nepožadovali takúto doložku, aj keď e, v zásade to býva našim cieľom. Je tu určité obdobie 5 rokov, teda 60 mesiacov, kde by sa neplatilo nájomné. To by sa týkalo jednotlivej úpravy. No a teraz sa dostávame k tomu bodu, prečo by som ja chcela, aby sme to mali stanovisko a prečo by som chcela poprosiť, aby náš výbor podporil toto stanovisko. A síce uzavreli sa zmluvy o poradenstve, náklady projektu, ktoré musí znášať samotná agentúra, je to 37,4 milióna, potom je to 12,2 milióna na poradenské aktivity, 12,2 milióna poradenské aktivity, to sa mi zdá skutočne veľmi nadsadené. Odôvodňovalo sa to tým, že v rámci Londýnu tam nie je žiadna podpora vlády a nikto skutočne nepomáhal tak, ako to býva v prípade ostatných vlád, nejako nikto nepomáhal hľadať budovu. No a jednoducho agentúra, ktorá nemá potrebné kapacity, potrebovala poradcov. Je tu právnická kancelária Ellen Overy, ktorá je veľmi re- renomovanou právnickou spoločnosťou tak s nimi sa uzavrela zmluva potom ešte z BMB Paripa na 4 roky a uzavrela sa s nimi dohoda o výške 4 milióny. Keď som sa informovala detailnejšie u špecialistov na nehnuteľnosti, ktorí pôsobia v tej oblasti, ako, aké dimenzie mohli mať, by mohla mať zmluva o poradenskej činnosti súvisieť s takouto budovou, ani zďaleka sa nespomínala taká suma ako 12,2 milióna, preto podľa mňa sme mali mať stanovisko, kde by sme povedali, že tú sumu 12,2 milióna považujeme za príliš vysokú a preto sme mali apelovať na to, aby tie rámcové dohody sa nevyužili v plnej miere a aby sa tá zmluva podľa možnosti znížila. Som vždy prekvapená, ako rada e, rýchlo odsúhlasí takéto veci bez toho, že by kládla nejaké detailné otázky. Preto jednoducho neakceptujem kritiku rady, že my vynakladáme veľa prostriedkov Tie spoločnosti boli určite vybrané správne, sú to dobré spoločnosti, ale podľa mňa ten objem tých zmluv je príliš vysoký. Čo sa týka nákladov na úpravu priestorov, ktoré sú súčasťou tých 517 miliónov, dosahujú 51,9 milióna. Náklad najprv bude znášať nájomca, potom sa zúčtujú s tým obdobím, kde sa nebude platiť nájomné vo výške 60 mesiacov. K tomuto projektu môžem jasne povedať, je to veľmi drahé, jednoducho EMA za to nemôže, je to porovnateľné s cenami, ktoré sú v, tom, v tej oblasti, takže my nebudeme platiť vyššie ceny, sme v súlade s trhovou úrovňou. No a druhá vec, v rámci stanoviska by som chcela ešte požiadať o jednu vec. keďže tu ide o vysoký počet pracovníkov, viac ako tisíc, dve parkoviská, e, dve parkoviská, respektive dve parkovacie miesta pre takýto počet zamestnancov. Nie, nemyslel som dve parkoviská, ale pardon, dve parkovacie miesta. Odôvodňovalo sa to tým, že je tam dobre prepojenie na metro a potom pri tejto budove nebolo možné postaviť podzemné garáže, súvisí to s vysokou hladinou podzemnej vody, ale v okolí existuje veľa parkovacích miest, ktoré sú k dispozícii za dobrú cenu. Jednoducho sú tu ľudia, ktorí nemôžu z istých dôvodov cestovať mestskou hromadnou dopravou, napríklad z dôvodu postihnutia a tak ďalej. A tak v každom prípade by to malo byť možnosť niekde zaparkovať svoje auto. EMA má preto pochopenie a keďže tie podmienky ešte neboli stanovené ako konečné, som chcela ako tretí bod v rámci stanoviska skonštatovať, že ak by malo dojsť k významnému nárastu nákladov, myslím tým sumu viac ako 1 milión, tak potom jednoducho nevyhnutné bol informovaný e, výbor pre rozpočet. To, čo bolo predložené teraz, ako e, predbežný materiál na rokovanie je, mm, by bolo veľmi zložité v budúcnosti, preto ak by došlo nejakej, nejakej navýšeniu, to už to bola notifikácia. V zásade som za projekt. A ak teda, aj keď teda rada takto rozhodla a táto budova stojí skutočne veľké peniaze. Bien, merci Monika. Ďakujem pekne, Monika, za túto e, komplexnú prezentáciu a vysvetlenie samotnej situácie. Je to problematickejšia situácia v porovnaní e, s e, tým, čo sme hovorili o organizácii Eurojust. Čiže Monika odporúča stanovisko na e, základe nariadenia rady môžeme predložiť e, takéto stanovisko. Pán Bukos. Ďakujem pekne. Je to jednoznačný príklad toho, ako netreba pripravovať a realizovať projekt Nemyslím si, že je tu eh, akékoľvek zdôvodnenie, aby táto agentúra bola umiestnená eh, práve v časti Canary Wharf, ktorá je jedna z najdrahších eh, častí časti roku. Nie je to žiadne dôvodne toho, aby sme mali najemnú zmluvu na 25 rokov bez možnosti toho zrušenia. A takisto Poplatky na poradenstva sú neobhojiteľné, nie sú len e, príliš vysoké. Nemyslím si, že dostávame akúkoľvek hodnotu za tieto prostriedky. Myslím si, že je to vynikajúci príklad toho, v čom netreba pokračovať podľa plánu. Ďakujem veľmi pekne. Vladimír Manka. Ďakujem, pán predseda. E, vieme dobre, že dlhé roky sme žiadali, aby bola e, pripravená stratégia v oblasti budov, či už strednodobá alebo dlhodobá. A v týchto, v týchto analýzach, z týchto analýz vychádzalo, že nie každá prevádzka musí byť umiestnená, alebo nie, nie je dobré, aby bola umiestnená niekde v centre, v centre miest, kde sú tie náklady e, naozaj veľmi vysoké. E, kde to môže existovať na okraji, tak prečo by to nemohlo existovať na okraji? E, keby britská vláda bola taká veľkorysá, ako bola holandská pri Eurojuste, alebo napríklad E, Lotyšska pri budovách Berek, tak by som to absolútne e, bral, absolútne chápal. Aj keď súhlasím s tým, že e, naše ceny a trhové ceny sú porovnateľné a že v tejto oblasti je to, je to korektné, tie čísla, ja si myslím, že by sme mali poslať jednoznačné posolstvo rade, že sa nám nepáči ich prístup k hospodárnosti v oblasti budov. To je, to je môj osobný názor. Ďakujem. Je vous remercie. Monsieur Vaughan. Ďakujem pekne, pán predseda. Nož, e, ma neprekvapuje, že hostiteľský e, štát neposkytujú až takúto podporu, pretože v súčasnosti sami uzatvárajú viaceré budovy, kde Veľká Británia znaša veľké náklady. Mnohé e, ďalšie kolegové sa viedrili ohľadom nákladov. Nechápem ani ja, prečo si zvolili jednu najzdražších e, lokalít v Európe, e, e, v jednom z najdražších miest Európy. To podľa mňa nedáva žiadny zmysel. Preto naozaj podporujem, aby sme to zapracovali do stanoviska. Samotná otázka, prečo tak postupovali? Mm, mohli by byť v Spojenom kráľovstve niekde mimo Londýna. Takisto aj poznámky ohľadom konzultačných poplatkov. Dúfame, že v budúcnosti rada sa statožní s niektorými z našich pripomienok. Merci, Ďakujem, pán Ortung. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som e, za e, e, kolegyne za veľmi vyčapávajúcu spravu. Najlepšie by bolo samozrejme vzdať sa tejto agentúre, ale druhé najlepšie riešenie by bolo, aby sme v našich záverach a odporúčaniach povedali, že by bolo najlepšie, keby sa agentúra presunula niekde na periferiu e, Londýna, kde existujú aj dobré e, dopravné prepojenia. Ďakujem pekne, Juta. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, e, že som e, prišla e, viac ako hodinu neskôr, pretože som bola vo výbere pre ústavné záležitosti viac ako jednu hodinu, kde sme e, v rámci pracovnej skupiny počúvali správy o agentúrach, ale aj tam som už viackrát vysvetľovala, ako vznikajú agentúry nejakým legislatívnym aktom a že, že sídlo týchto agentúry je mimo našej pôsobnosti. Samozrejme, e, e, veľmi radi by sme e, stanovili v príslušných nariadeniach, kde by malo byť takéto sídlo agentúry. A podľa možnosti by sme to mali môcť zmeniť, a keď vidíme, že určitý vývoj, napríklad pokiaľ ide o nájom budov, znamená veľmi vysoké náklady. Ale je to mimo našej kontroly. Rada sa rozhodla, že to musí byť vo Veľkej Británii. Rada sa rozhodla, že to musí byť v Londýne. A rada sa rozhodla, že to bude práve v lokalite City v London. To znamená, že išlo 27 e, e, najvyšších predstaviteľov štátov alebo vlád, tak sa rozhodli. A keď sa postavíme na hlavu alebo robíme čokoľvek iné, nebude to na nič dobré naozaj si myslím, že mali by sme e, v každom prípade, e, keď ide o niečo e, verejné, mali by sme bušiť do toho, kto je zodpovedný za tieto náklady. Ale nie je možné sa presťahovať, alebo to musí byť v Londýne, to znamená, že e, nebude zmysluplné, keby sme e, sa snažili to zmeniť. Je to mimo našej moci. Takisto ani ja nepovažujem to za uspokojivé. Takisto aj v prípade, aj keď hovorí o sídlo Európskeho parlamentu, nie je to správne, je to uspokojujúce, ale taká je skutočnosť a musíme to zobrať na vedomie. E, Monsieur Bokros. Pán Bokroš, je to veľmi správna poznámka. Napriek tomu musíme e, predložiť svoje stanovisko. Nikdy sme e, si nemysleli, že my sa o tom budeme rozhodovať, ale napriek tomu je to veľmi dôležité. A to z rovnakých dôvod, politických dôvodov, keď sme hovorili aj umiestnenie tohto Európskeho parlamentu, e, kde bude mm, umiestnené. Mimochodom, napriek tomu, že lokalita Canary Wharf nie je e, v City of London, je to veľmi nákladná lokalita. Musíme jasne povedať, že ide o mrhanie prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže pani spravodajkyňa e, to uzavrie, ale predtým chcel by som povedať nasledovné som si vypočul pani spravodajkyňu a rozličné názory ostatných e, referujúcich, ktorí sa prihlásili o slovo. Takže máme tu všeobecnú zhodu, e, ale kladiem sa otázku, či by nebolo e, potrebné e, E, vyjadriť aj štvrté stanovisko alebo názor. Juta Hauk nám pripomenula, že voľba lokality v určitej krajine alebo meste, voľba sídla agentúry je v pôsobnosti rady. Že my sa o tom e, nevieme rozhodnúť, ale môžeme vedieť naše politovanie alebo prekvapenie. Čiže mohli by sme doplniť nejaký odsek, k pripomienkam pani spravodajkyne v tom zmysle, že výbor e, pre rozpočet berie na vedomie e, rozhodnutie rady umiestniť sídlo agentúry MEA v Londýne a vyjadruje prekvapenie nad touto voľbou, pretože e, táto lokalita sa nachádza v najdrahšej časti najdrahšieho mesta v Európe a do budúcnosti upozorňuje radu na to, že je potrebné eh, eh, reálne zohľadňovať náklady pri rozhodovaní o sídle nových agentúr v zvolených eh, hostiteľských krajinách. Takže viete, o čo tu ide. V žiadnom prípade nespochybňujeme už rozhodnutie, ktoré sa urobilo, pokiaľ ide o sídlo EMA. Vyjadrujeme však po e, prekvapenie nad tým, že sa zvolil Londýn a konkrétne v Londýne tá časť e, mesta, kde e, hodnota nehnuteľnosti patrí k najdražším na svete. A kto za to musí platiť? Európsky občan. Čiže vyjadrujeme naše prekvapenie a hovoríme o tom, že toto rozhodnutie nás prekvapilo a vyzývame radu, aby prehodnotila do budúcnosti svoje rozhodovanie o umiestnení e, sídla či už v Londýne alebo v nejakých iných alternatívnych mestách. Nemôžeme urobiť nič e, voči rozhodnutiu, ktoré už spadlo v prospech e, Londýna, takže odporúčame, aby sme vyjadrili svoje prekvapenie. Samozrejme, hovoril som to bez prípravy, môžeme to naformulovať nejako iné. Pán Gajer požiadal slovo a potom si do nej. A potom e, vrátim slovo Monike, aby mohla urobiť záver. Vážne pán predseda, podporujem váš návrh, plne ho podporujem. A chcel by som predložiť konkrétnu formuláciu, aby sme e, e, zhľadili, že voľba lokality je v rozpore e, k výzvam e, rady robiť úspory. Dnes ráno diskutujeme zase o tom, ako treba zoštíliť náš rozpočet a e, zároveň rada sa rozhoduje e, o takýchto umiestneniach e, v tak drahej krajine. Myslím si, že mali by sme upozorniť na tento rozpor. Ďakujem pekne. Sidonia, nech sa páči. Súhlasím s vašim návrhom, aby sme vyzvali radu, aby zohľadnila e, cenovú hladinu, keď bude plánovať e, zriadenie e, novej agentúry, ale netreba hovoriť iba o nových agentúrach. A, samozrejme je to aj vôbec otázka, či dôjde k zriadeniu nových agentúr, ale mali by sme tam ešte doplniť, že e, e, rozhodnutia rady je vždy možné prehodnotiť, zmeniť, nejde o sveté písmo. Čiže vyzvame radu, aby prehodnotila svoje rozhodnutia. Viem, že je to naivná prozba, ale e, situácia je na skutku e, frustrujúca. Môžeme byť e, opravnení e, aj vo svojej naivite. Čiže vyzývame radu, aby prehodnotila niektoré rozhodnutia ohľadom umiestnenia agentúr, E, v snahe dosiahnuť úspory. Neviem, prečo naše agentúry by mali byť e, svetou krávou, keď hovoríme o úsporoch. Myslím si, že rada by mala ako prvá e, na to reagovať. Elga? Elga Helga, ďakujem, pán predseda. Chcel by som ešte raz e, podotknúť to, čo povedal Jens Geier. Naozaj uvedol argumenty, e, E, e, e, spomenul snahu Camerona robiť škrty v európskom rozpočte. Myslím si, že rovnaký postoj by sa mal vzťahovať aj na radu najmä pokiaľ ide o agentúry, o ich umiestnenie. Aj tam treba byť pripraveným na škrty a musíme aj vyslať príslušný signál. Ďakujem. Takže, Monika, aké závery by si chcela urobiť na základe tejto diskusie? Vážne pán predseda. Chcela som vyčkať na túto diskusiu, pretože som očakávala, že naozaj sa bude diskutovať k tomuto bodu, pretože nik nedokáže vysvetliť, prečo v najdrahšej časti Londýna sa to urobilo. Samozrejme, v City v Londýne existujú ešte drahšie lokality. Čiže ide o to, aby eh, lokalita bola dosiahnutelná, realizovateľná E, mohli by sme tam naozaj doplniť bod 4, e, to by som naozaj uprednostnila. A v tejto súvislosti Samozrejme, môžeme ešte sa snažiť o precíznejšiu formuláciu. Mohli by sme doplniť v tom zmysle, že pokiaľ e, rada sa rozhodne o takejto budove, aj v prípade rozhodnutia o agentúre, treba naozaj e, vyriešiť otázku e, sídla s tým, aby sa umožnila rozumná politika nehnuteľnosti v strednodobom a dlhodobom horizonte aj s zohľadením potreb úspor s tým, aby sme mohli e, nejakým spôsobom minimalizovať správne náklady. Toto by som chcel zdôrazniť, takže naozaj uprednostnil by som takýto štvrtý bod a napokon naozaj nie je možné niečo e, e, e, vyčaknúť. Sú tu určité legislatívne povinnosti. Nechceli by sme spôsobiť nejaké pomšelné škody európskym podnikom napriek určitej kritike určitých smerov je tu eh, agentúra, ktorá sa stará o lieky. Takže mm, naozaj toto stanovisko by sme mohli schváliť eh, so štyrmi bodmi. Aj tento bod by sa vzťahoval eh, na radu. A tu by som tak chcela odovzdať ako stanovisko tohto výboru. Très bien. Donc, euh, je vous remercie. Výborne. Ďakujem vám teda. Možno snáď ešte po tom, čo som vzal do úvahy, čo tu bolo povedané, E, posledný návrh spravodajky. Vám prečítam znenie, ktoré návrhujem bod 4 poznámky. Nemôžeme asi ísť až tak ďaleko, ako navrhuje Sidónia. To by rada ťažko niesla, ale môžeme doplniť teda bod 4, že Kobu Výbor Kobu berie na vedomie rozhodnutie rady umiestniť EMU v Londýne, ale vyjadruje údiv súčasne že navrho- nad tým, že navrhovaná lokalita umiestnenia agentúry je v jednej z najdrahších štvrtí najdrahšieho mesta v Európe, pretože Londýn je najdrahšie mesto v Únii. Toto všetko v rozpore s politikou rozpočtových úspor rady. Do budúcna potom vše vo všeobecnosti v rámci dlhodobej e, politiky nehnuteľnosti európskych inštitúcií, parlament apeluje na radu, aby vzala do úvahy ceny nehnuteľností a s tým spojené náklady pri voľbe konkrétnej lokality sídla možných nových agentúr v hostiteľských krajinách. Myslím si, že takáto formulácia snať ošetruje všetko a my to chceme teda dať do dlhodobého horizontu politiky nehnuteľnosti. To je stratégia, ktorú navrhuje spravodajkynia ale nespochybňujeme tú voľbu mesta, pretože to je rozhodnutie rady. Vyjadrujeme však my, teda ako výbor údiv a trváme na tom, že táto voľba je nákladná a je v rozpore s politikou rady. Do budúcnosti potom vysielame takéto varovanie. Vyhovuje nám to? Môžeme to takto odhlasovať. Kto je za takéto znenie doplnené týmto ústnym pozmeňovacím návrhom? Ďakujem. A kto je proti? Sidónia je proti, pretože sme nešli tak ďaleko, ako chcela ona. Zdržal sa niekto v poriadku. Prijaté. Jednomyselné stanovisko. Unanime, puis Sidonia dira, mais moi je trouve que c'est encore trop mou. <laughs> OK, merci. Je remercie de sa... Tá sa e, mnohí by povedali, že je to príliš umiernené. Ďakujem aj pánu riaditeľovi agentúry za prítomnosť. Má našu plnú dôveru. Naš, na, táto agentúra má našu plnú, plnú dôveru. Máme ešte pár minút na poslednú tému a to je uh, Berek. Monika, nech sa páči. Je to e, nekomplikované. Ide o Európsku regulačný úrad pre elektronickú komunikáciu, založený e, pred niekoľkými rokmi a aj keď sa tu kolega e, snažil zastav, zastávať Lotyšska, nie je bohatšia krajinou ako Anglicko, ale chcem im poďakovať za to, čo robia pre túto agentúru. Je to e, e, historická budova v centrálnej časti mesta. Vlastníkom je e, štát 780 e, štvorcových metrov, 11 parkovacích miest za oveľa menej, pre oveľa menej ľudí ako v Londýne. Kapacita je tam 30 e, osôb a pre nich 11 parko, parkovacích miest E, na dva roky e, nás oslobodzuje štát od platenia e, nájmu, renovačné náklady, takisto kompletne preberá lotišská vláda. Zmluva trvá do roku 2021. Je tu možnosť výpovede a to s 6-mesačnou výpovednou lehotou do 30. maja 2011 je plánovaná sťahovka aj tu časť nákladov preberá lotišská vláda. Podiel agentúry je len 20 tisíc eur. Vedľajšie náklady, e, plyn a, a elektrina e, 80 a ďalšie doložky 10, 10, 10 tisíc. Myslím si, že je tu veľmi zmysluplná úroveň e, e Cena za štvorcový meter to sú 3,10 eur, celkovo ročne 29 tisíc eur 40. Len poďakovať možno lotičskej vláde. Tak, takéto nájomné ceny by som chcela všade. To by som súhlasila naozaj s každou agentúrou. To je mimochodom aj projekt, kde kolegovia, ak nám to môžete potvrdiť, boli podklady tak vynikajúco predložené, že spravodajkyňa nemala naozaj žiadnu činnosť a nemala ani doplňujúce otázky, pretože takéto ceny vždy podporíme. A nemusíme dávať stanovisko. Merci bien. Pas žiadne poznámky, žiadne názory. Ďalš, e, eš, ďalšia poznámka spravodajkyne. Ešte Monika chce čo si pridať? Však ona... Nie už k Bereku, ale kratučka E, informácia Vroclav, budova je nákladovo oveľa nižšie na tom, než, sme, než by sme boli potrebovali notifikovať. Chcem len informovať výbor, že vo Vroclavi bude informačná kancelária parlamentu a komisie. Budú mať veľmi výhodne e, k dispozícii budovu e, o dva roky by to mohlo byť k dispozícii a proces bude môcť byť rozbehnutý, ale pre budúcich 24 mesiacov máme nájom 5000 eur mesačne. Proces je zmysluplný, takže chcem vás len informovať, pretože je to pod potrebnou hranicou. Je však dobré, že sme informovaní, aj keď to nebolo eh, v rámci povinností informovať. Ďakujeme. Nemecký názov Breslav zodpovedá Vroclavi, že? Donc, euh, je tenais à amender cette remarque. Takže beriem, beriem, beriem na vedomie túto poznámku. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem, ďakujem ti Monika e, za výbornú prácu. Myslím si, že sa nám podarilo e, veľmi e, vyslať veľmi dôležitý tú signál budúcnosti. A teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Na úvod snáď bod 17 našeho programu a tu hlasujeme k správe Barbary v súvislosti s, s vystúpením alebo Ide tu o použitie globalizačného fondu v prospech e, zamestnancov General Motors v Belgicku. Snáď ešte Epping pred, hlas- pán Epping pred hlasovaním. Ďakujem, pán predseda. Funguje to. Chcel by som snáď povedať čosi k tomuto podniku, pretože sa nachádza v mojom volebnom okrsku. Je to veľmi výnimočná situácia. Môžem hlasovať proti projektu, ktorý, ktorý sa nachádza v mojom volebnom okrsku. Pravidlo je také, že General Motors pri uzavretí fabriky Opel v Antwerpách dal, e, šty, dostal k dispozícii 400 miliónov eur pre, za prepustených pracovníkov za, na osobu. Je to 153 tisíc eur. Zamestnanci dostanú z toho brutto 350 tisíc eur. To je obrovská suma. Ak sa teraz ak by som bol teda zamestnancom Opelu, bol by som teda určite veľmi za to. Ale veľká časť zamestnancov Opelu využili toto pravidlo a opustili už podnik. Potom sú tu ďalej flámske podniky, ktoré plne fungujú, rovnako ako nemecké hospodárstvo, a tí si hľadajú zamestnancov. Nie je tu ťažké nájsť nových pracovníkov, pretože zamest, e, zamestnávateľia si len prídu k dverám nového, takéhoto podniku, ponúkajú im hneď eh, nové <clears throat> zmluvy, ale tí trvajú na tom, že najprv chcú svoje odškodné. V roku 2007 to bolo 800 zamestnancov, ktorí dostávali 44 tisíc bruto na hlavu. Ak to všetko spočítam, tak si pýtam, či globalizačný fond alebo ten príspevok, či to je vôbec potrebné. Nedajú sa prostriedky využiť lepšie? Nemuseli by sme e, sa pozrieť na problémy daňových poplatníkov, ktorí to predsa zafinancujú. Ja budem, pán predseda, hlasovať proti. Mnohí povedia nie, veď tie prostriedky musia byť vyplatené akokoľvek ako a kde to potom plyne. Ja som každopádne proti, aby prostriedky daňových poplatníkov boli takto plýtvané, hoci sa podnik, tento podnik nachádza v mojom volebnom okresku. Euh, Ďakujem. Za normálne okolností. už rozpráva k tomuto bodu uh, už prebehla, je uzavretá. Ešte ďalší rečník chce slovo a potom ešte bude reagovať Barbara. A chcem však ešte členom pripomenúť, že problém štatútu fondu alebo jeho prípadného zrušenia či pokračovania to bola téma, ktorú sme spracovali prostredníctvom správy pana Portaša, našeho kolegu z GUE. que euh, fera la komisión Šúr. Et que donc effectivement, il y a some... O tom sa hovorí v správe, ktorú pripraví výbor Šúr. A práve tu sa rieši problém, o ktorom hovorí pán Epping. A pokiaľ ide o dnešnú tému, tak tu sme už diskusiu uzavreli. A máme len hlasovať. Potom, takže ešte pani Andreasen a potom Barbara. Thank you, Chairman. I just wanted to... Ďakujem, pán uh, predseda. Chcem uh, posilniť to, čo povedal pán Epping. On len ukazuje to, čo už ja tvrdím celé mesiace aj vo výbore ŠUR. Nedorozumieme vôbec tomu, ako sa tieto prostriedky použijú a nikto si ani nedá úsilie zistiť, či tieto prostriedky sa použijú na ten účel, na ktoré boli vyčlenené, ale či sa použijú na iné účely. Ako bude, dlho budeme schvaľovať takéto transfery globalizačného fondu na uspôsobenie sa globalizácii bez toho, že by sme vedeli, na čo sa tie prostriedky použijú. To je nezodpovednosť podľa mňa nezodpovednosť tohto výboru, aby sme potvrdzovali takýto transfer. Merci de cette Alors, euh... Ďakujem za tú poznámku. Barbara, môžeme pristúpiť k hlasovaniu? E Áno, môžeme, ako ste i vypovedali, povedali, prídeme k hlasovaniu, nemôžeme už otvárať diskusiu. Pán Epping, ja som nemala možnosť vypočuť si vaše pripomienky, keď sme viedli rozpravu. Chcem však kolegov ukludniť Možno to nehovorím jasné, ale ja vždy hovorím o rovnakých veciach. Že totiž tieto prostriedky sa nedostanú do vreciek tých podnikov alebo do vreciek tých zamestnancov. Nie, to sú peniaze na profesionálne školenia. Pre jazykové, na jazykové kurzy, aby sa tí prepustení mohli naučiť nové jazyky, kurzy informatiky, počítačové kurzy a tak ďalej. Ja to vždy len pripomínam tu v parlamente. A preto my máme teda možnosť zistiť, ako sa tieto prostriedky použijú. Takže skôr, že než hovoriť o týchto vašich obavách tu vo výbore, my to prosím napíšte, alebo napíšme to spoločne komisii, ať nám komisia vysvetlí, jak tieto prostriedky jak boli tieto prostriedky využité aby sme mali istotu vzhľadom k tomu, že tieto prostriedky nemôžno použiť inak. A sú to prostriedky, ktoré sa používajú trebárs i na to, aby mohli prejsť do novej profesie. A to je pod kontrolou Európskej Komisie. Ak teda potrebujete informácie, musíte sa obrátiť na príslušné oddelenie. Nie len hovoriť tu o tom vo výbore, že nám to robí starosti a tak ďalej a tak ďalej. Nerada to počúvam stále opakovane, že niektorí kolegovia neustále tu vyjadrujú túto skepsu E to sa potom dostane do rôznych kuloárov, hovorí sa o tom vo verejnej mienke. Ja si myslím, že my do budúcnosti by sme mali, mali využiť tento fond ako určitú šancu pre budovanie Európskej únie. A ak v to neveríte, tak choďte preč, opustite túto inštitúciu. Pán predseda. Už nedávam už slovo pánu Artongovi. Povedal som, že diskusia je uzavretá. Alors, point d'ordre, Máte teda procedurálnu poznámku? Pán predseda, ja by som bol len položil prozbu, aby sa uh, odročilo toto hlasovanie, pretože nemáme tie potrebné informácie. Uh, Pani spravodajkyňa navrhuje, aby sme hlasovali. Vy navrhujete, aby sme hlasovali. Je je la proposition de monsieur Hartong. Zosumarizujem návrh pána Hartonga. Kto je za to, aby sme odročili hlasovanie? Piati. Ktorý, kto je proti odročeniu? Väčšina. Takže budeme hlasovať. Takže teraz si vezmem eh, hlasovací zoznam. Sú tu tri pozmienujúce návrhy. Máte všetci k dispozícii tento zoznam? Odstavec veľké E, úvodné ustanovenie veľké E, návrh číslo 1, pán Alvaro a jeho politickí spriaznenci, kto je za? 7. Kto je proti? Viac ako 7. Zdržal sa niekto? dvaja. Návrh je zamietnutý. Návrh dva rovnakých autorov. Spravodajka je proti. Kto je za? 8. Kto je proti? Väčšina. Kto sa zdržal? Dvaja. Návrh je zamietnutý. Návrh číslo 3 rovnaký autory. Spravodajka je proti. Za? 8 proti. Viac než 8 zdržal sa niekto. Dvaja. Trošku iný teda výsledok. Tieto tri návrhy však sú zamietnuté. A teraz hlasujeme o celom návrhu. V pôvodnom znení správy, kto je za. Proti. Ešte počítame, pardon. Kto je proti? 4 proti 27. Kto sa zdržal? Jedna osoba. Takže správa je prijatá. Blahoželáme spravodajkyni. A teraz prevodí bod 18 pani spravodajkynia pro rozpočet 2011. Uh, to súvisí správe s tým, o čom sme pred chvíľou hlasovali. Ide o presun prostriedkov do eh, Európskeho fondu globalizácie. Ide o 900 miliónov eur a tu odporúčam, aby sme hlasovali za tento transfer. V takom prípade e, predpokladám, že budeme mať rovnakú väčšinu. Takže hlasujeme, kto je za tento presun, e, e, kto je proti. Je to rovnaké ako predtým 1, 2, 3. Zdržali sa. Ďakujem veľmi pekne. Takže tento transfer je schválený. Ďakujem pekne, Sidonia. A napokon Helga je to veľmi malý no, dvor auditorov, chcel by presunúť 120 tisíc eur z, e, z položky e, bezpečnosť a dohľad budov do položky právne náklady a škody. Je to potrebné na to, aby sme pokryli akékoľvek požiadavky v prípade právnej pomoci pod článku 24 zamestnanského poriadku, keďže nie je možné E, presne určiť eventuálne náklady na e, právne e, služby sa žiada 120 tisíc navýše. Bolo by možné získať informácie navýše, pokiaľ ide o potreby právnej pomoci pre dvor auditorov. Čiže rada by som získala dodatočné informácie. Ďakujem veľmi pekne. Takže Máme tu predstaviteľov e, e, dvor auditorov. Predstavte sa, pravde, ďakujem pekne. Mám na starosti e, rozpočet dvoru auditorov. Čiže aké je pozadie tejto žiadosti o transfer? Ide o potrebu poskytnutie právnej pomoci pracovníkom podľa článku 24 v prípade, že to splňuje podmienky uvedené E, e, v článku 24. Potom je tu naozaj povinnosť e, zabezpečiť takúto právnu pomoc v súvislosti s podstatou, dôvernou podstatou tejto pomoci. Nemôžem poskytnúť bližšie informácie. Môžem vám povedať, že týka sa to dvoch konkrétnych prípadov. Jednak kolegium súdu slúbil pri pomoc dvom e, e, príslušníkom, ktorí sú obvinení e, z nekalého konania, pracovníkmi inej organizácie a v druhom prípade generálny tajomník polský prislúbil takúto pomoc dvom pracovníkom v súvislosti s iným prípadom. Je možné, že to bude znamenať nejaké súdne trovy. Zatiaľ ešte nemáme odhady nákladov zo strany Mm, právnikov a zhruba odhadujeme to na 20 tisíc na každého zamestnanca v prípade, e, že e, e, budeme úspešní. Samozrejme, právnici sa budú snažiť o pokrytie týchto súdnych trhov. Žiadame o tento presun prostriedkov a chceme to vyfinancovať úspormi v príslušnej položke na zabez, pečenie. E, chceme to e, zaistiť e, formou organizačných zmien v položke zabezpečenie budov. Ďakujem veľmi pekne, pán rediteľ. Takže, pani spravodajkynia, čo poviete? Myslím si, že táto informácia je dostačujúca a preto odporúčam, aby sme hlasovali za tento presun prostriedkov. Výborne. Ďakujem pekne. Takže poprosím vás, aby ste hlasovali o presunie prostriedkov. Kto je za? Vďaka. Proti? Dvaja. Zdržali sa? Nik sa nezdržal. Výborne. Takže tento presun prostriedkov je schválený. Eh, Helga, nemáme žiadne ďalšie žiadosti o presun? Výborne. Ďakujem veľmi pekne. Prebrali sme všetky položky programu e, schôdze výboru pre rozpočet, ktoré sme mali stanovené e, dnes ráno. A teraz e, vyhlasujem prestávku na 10 minút. Poprosím vás, aby ste sa vrátili o 11.30 a v tom čase budeme mať spoločnú schôdzu s KOBU a budeme diskutovať o reforme finančného naredenia. Takže vyhlasujem 10 minútovú prestávku.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 spoločnú verejnú schôdzu. E, vítame tu aj predstaviteľov verejnosti. Je, tu e, predstaviteľ KOKOBU, e, ktorý je zastúpený pod predsedom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel pozdraviť členov dvoch výborov, Nový článok 51 e, e, umožňuje nám efektívne spolupracovať. Chcel by som sa ospravedlniť v mene nášho predsedu pána Dematisu, ktorý e, dúfa, že sa stane nastupujúcim primátorom Neapola. Je teraz súčasťou rozbehnuté volebnej kampane, preto nemohol sa zúčastniť. Je veľmi príjemné, pán predseda, že môžem teraz po vašom boku zastupovať výbor Kokobu. Je pre mňa veľmi príjemné, že sa môžem e, zúčastniť tejto schodzi. E, dvaja podpredsedovia sa rozhodli, že predsedať tomuto spoločnému zasadnutiu bude pán kolega e, obidvaja podpredsedovia sú predstaviteľmi tej istej politickej skupiny a toho istého štátu. Takáto zhoda okolností. Napriek tomu sa budeme snažiť konať maximálne objektívne. Dnes budeme sa podívať veľmi dôležitou e, problematikou. Máte akýkoľvek pripomienky k e, programu schôdze? Nie. Druhý bod, schválenie zápisnice zo schôdze, ktoré sa konali 13. 14. júla 2010 a 28. septembra 2010. Neobdržali sme žiadne pripomienky alebo pozmenujúce návrhy. A to znamená, že keď nedostaneme žiadne pripomienky alebo námietky do konca tejto schôdze, budeme považovať zápisnice za schválené. Takže bez ďalšieho pristúpime k bodu 3. Rozpočtové pravidla, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet únie. Ide o reformu príslušných e, pravidel podľa článku 51. E, e, v tejto záležitosti naše dva výbory spolupracujú. Robíme to už E, niekoľko mesiacov. Ďakujem pekne spravodajcom a predstaviteľom pracovnej skupiny za ich e, snahu, za obrovskú prácu, ktorú odvietli. Výsledkom tejto práce je spoločná práca, o ktorej budeme diskutovať. Takže odovzdám slovo e, našim spravodajcom. Požiadam ich, aby sa vyjadrovali maximálne Ehm, stručne. Máme k dispozícii menej ako hodinu, aby sme si mohli vymeniť názory ohľadom tejto dôležitej problematiky. Ehm, chcel som odovzdať najprv slovo e, dáme, ale Ingeborg e, e, pani Revelini sa dohodli, že najprv sa vyjadri pán Revelini. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa vystupovať tiež stručne pani Gresle a ja dnes predkladáme návrh správy ohľadom zmien v rozpočtových pravidlách. Ide o rozsiahlú eh, agendu. Dostali sme eh, veľký počet pozmeňujúcich návrhov. Niektoré eh, návrhy sa Mm, predložili opätovne e, alebo sú duplicitné. Zohľadneme všetky možné hypotézy, ktoré tu e, odzneli aj počas neformálnych rokovaní s výbormi. E, všetko, čo sme vypočuli od poslancov a členov pracovnej skupiny, vy zohľadneme aj názor verejného ochrancu práv a dvoru auditorov, ale mm, chceli sme v prvom rade zohľadniť aj e, názory príjemcov e, reformy, aby e, mali z toho nejaký osob. Pokúsim sa dohodnúť s pani kolegynou Gresle a povedať vám, ako vnímame pozmeňujúce návrhy a aké tu vidíme hlavné smery. A pani kolegyňa bude hovoriť konkrétne o dvoch delikatných záležitostiach o PPP, verejno-súkromných partnerstvách a o finančných nástrojoch. Dúfam, že na základe dokumentov, ktoré ste e, dostali, budete môcť sledovať aj jednotlivé články a čísla. 1 až 11, e, pozmeňujúci návrh 1 až 11 sa zameriavajú na Európsku diplomatickú službu Avšak právny odbor e, nám jasne stanovuje príslušné podmienky a e, e, obmedzenia. Nasledujúce pozmenujúce návrhy hovoria o tom, že treba zabezpečiť plnenie. To je bývalý článok 290. To sú tie najdôležitejšie ustanovenia v tomto prípade sme nič nemenili, len sme transponovali to, čo existuje v e, vykonovacích e, položkách e, rozpočtových pravidelách. Taktiež sme sa snažili o zabezpečenie prerogatív parlamentu podľa Lisabonskej zmluvy. V prvom rade sme chceli odzrkadliť novú úlohu parlamentu ako rozpočtového orgánu to súbožnosť národov 24, 39 je nevyhnutné, aby parlament bol za každým informovaný o rozhodnutiach komisie, najmä keď e, ide o e, odchýlky od ustanovení rozpočtových e, pravidel v prípadoch transferov alebo finančných operácií. Ide o transparentnosť a o zaistenie finančnej kontroly o ich ďalšie zdokonalenie, najmä na základe odporúčaní dvoru auditorov. Tu sme zapracovali článok 29, ktorý obsahuje e, e, novú predstavu e, tolerovateľného rizika chybovosti. Tento princíp sa implementuje členskými štátmi a príslušnými fondmi, čiže e, tolerovateľná e, e, chybovosti e, bude E, E, e, e, nástrojom nariadenia. Pozmeňujúcim návrhom číslo 47 chceli by sme zvýšiť informovanosť o finančnom programe na nasledujúce finančné roky. Osobitne žiadame komisiu, aby zabezpečila prepojenie finančného programovania s návrhom rozpočtu, aby sa to robilo na každoročnom e, e, e, základe. V pozmeňujúcich návrhoch 48 až 50 chceme zabezpečiť vylepšenie informačných tokov smerom k parlamentu v rámci rozpočtového postupu s tým, aby sme vytvorili aj dobrú informačnú základňu pre rozpočtový orgán, aby e, v prípade realizácie rozpočtu v rámci RPP alebo finančných nástrojov e, boli zabezpečené e, dostatočné informačné toky, najmä keď e, existuje isté riziko možných strat. Ale pani Gressler dokáže to vysvetliť lepšie ako ja. A napokon sú tu návrhy parlamentu zamerané na obmedzenie počtu opravných rozpočtov. Zvyčajne ich máme veľmi veľa a chceli by sme E, obmedziť e, e, ich iba tými, ktoré sú mimoriadne nevyhnutné. Je to pozmeňujúce návrh 53, pozmeňujúce návrh 69 a ďalšie sa snažia o vylepšenie predstavy o tom, že komisia zostáva naďalej zodpovedná za výkon rozpočtu E, e, zdôrazňujeme, že komisia musí poskytnúť e, príslušné dokumenty orgánu, ktorý svolie plnenie rozpočtu. Nasledujúce pozmeňujúce návrhy predstavujú alternatívu k bývalému článku 56. V návrhu komisie tento článok a máme tam aj pozmenujúce návrhy, ktoré sú výsledkom výpočutie v našom výboru E, odborníkov e, zastupujúcich členské štáty. E, sú tu aj výsledky viacerých požiadaviek parlamentu k tomu, aby jednotlivé štáty sa vydelili k plneniu rozpočtu na úrovni ministerstiev. Je to pozmeňujúci návrh 82, ktorý obsahuje zabezpečujúce ustanovenie, E, v tom zmysle, že platby budú pozastavené v prípade e, e, nesplnenia požiadavek finančnej kontroly na strane členských štátov alebo schválených orgánov. Ide tu aj o ďalšie zjednodušenie. Tu by som chcel pripomenúť pozmením sa vrch 115, ktorý sa týka skratenia lehôd na realizáciu platieb to sme už schválili e, v smernici o verejnej správe. Je tu aj pozmeňujúci návrh 159, ktorý sa týka clearingu o príslušných orgánoch. Je tu čl- e, pozmeňujúci návrh 139, zjednodušená kontrola, kde sa stanovujú e, finančné 800 tisíc eur. Je tu návrh o degresivite, je tu návrh 117 o zavedení e, e, e, elektronických komunikácií do verejnej správy e-government. A záverom by sme chceli zdôrazniť dôležitý výsledok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť. To by som chcel eh, v mene výboru Kokobu povedať, že máme tu článok 146, 155 a niektoré ďalšie a vďaka týmto článkom sa nám darí urýchliť o mesiace vstup absolutória. A čo je tiež pre nás veľmi dôležité. Ďakujem pekne. A teraz pani Gresla. Ďakujem pekne. Chcela by som poukázať na to, že sme sa snažili e, vykonať takú jednotnú reformu a myslím si, že sa nám to aj celkom podarilo. Chcela by som zároveň požiadať aj o to, aby tie pozície na rokovania, ktoré sme tam načrtli, aby sme ich zachovali, aby sa nezničili. Samozrejme, ak to budú ťažké rokovania, ktoré sa týkajú rady a komisie. Chcela by som ešte poukázať na to, čo vlastne spomínal kolega Revilíny, kde ide o článok o spoločnom riadení. Tam je istý problém. Článok 56, tam, kde je tá tabulka, ktorú vám ukazujem, tak táto vám bude daná k dispozícii. Máme tu aj nový návrh spravodajcu, ktorý sa týka článku 56, kde z časti zohľadňujeme E, návrh rady, potom sme zohľadnili aj e, návrhy výboru REGI. Chcela by som povedať kolegom, kolegom, prosím vás, počkajte do zajtra s pozmeňujúcimi návrhmi. E, bolo by zmysluplné, aby sme sa snažili nejako približovať naše protichodné stanoviská. To bola tá diskusia k odseku 56. Viedli sme viaceré neformálne rozhovory s komisiou, kde sme sa snažili vysvetliť jednotlivé pozmeňujúce návrhy. Chcela by som poukázať na jeden pozmeňujúci návrh, lebo na ňom vlastne e, vidíme tú kritiku komisie, čo nám bolo komunikované mailom. Oni tam hovoria o tom, že by sme takýmto spôsobom posilnili byrokraciu. Tu ide o pozmeňujúci návrh 7, kde ide o úroky na predfinancovanie. My vieme, že vlastne celý rozpočet EU funguje prostredníctvom takejto metodiky. No teraz to bolo tak, že sa poskytlo nejaké <coughs> prebežné financovanie Komisia vlastne tí, ktorí tieto prostriedky využívajú, vedú k tomu, aby tieto peniaze uložili na určitý účet. Účet, ktorý, kde sa teda úročia tieto prostriedky. Potom sa celá táto stránka tých úrokov odstránila a tu ide ročne o sumu asi 50 miliónov eur, čo je za rok skutočne slušná suma. Keď sme sa zhodli s komisiou na tom, že tento záväzok vyberať úroky, aby sme to odbúrali, ak teda e, ten, kto čerpá prostriedky, uložil na účet, aby to nebolo nevyhnutne úročené. Ak sú úroky, potom tieto úroky samozrejme majú ísť prospech projektu a potom vlastne podiel EÚ, ak budú tam nejaké úroky, aby sa ten znížil. My teda hovoríme, že ak tam budú úroky, tak sa nemôžeme tváriť, ako keby s tými peniazmi si mohol človek robiť, čo chce. To sú zdroje Európskej únie. No a potom je tu vec, o ktorú sa nestarala komisia. Keď teda nabehnú nejaké úroky, tak sa majú využiť prospech projektu. Tu nejde o to, že vlastne si prostredníctvom úrokov jednotlivé inštitúcie alebo orgány financujú nejaké svoje oslavy. Tu ide o to, aby sme neškodili záujmom Európskej únie. Najlepšie bolo, keby tam neboli žiadne úroky, aby sme sa tým nemuseli zaoberať. Potom je to ďalší problém a síce musíme si uvedomiť, tu je skutočne veľké sumy o milióny. Čo spravíme s tým, keď niekto, kto obdrží tie prostriedky, ich nechce posunúť ďalej, lebo chce mať jednoducho úrokové výnosy, ktoré chce nejakým spôsobom využívať. To znamená, že vlastne tu nastáva situácia, že peniaze sa neposúvajú ďalej, ostanú vlastne u toho prvého subjektu, niekto to vloží na úročený účet, e, zoberie úroky a potom to posunie ďalej. My nechceme takto financovať politiku. My sme povedali, že tým budeme zaoberať. Musíme sa zamýšľať nad tým, ako zabezpečiť to, aby prostriedky išli tam, kam majú ísť, aby to neostalo niekde e, na úrovni vlád alebo na úrovni nejakých sietí alebo na úrovni nejakých platform vládnych organizácií. a musíme si uvedomiť, aký je zmysel nášho pozmeňujúceho návrhu. To je, tu ide o to, aby sme poskytovali financovanie a rýchle a nechceme nejako posilňovať byrokraciu. Tento pozmeňujúci návrh rieši problém, ktorý si vlastne komisia neuvedomila. A pri každom pozmeňujúcom návrhu, kde, by, kde sa komisia stiažovala, že posilňujeme byrokraciu, by sa mohla priniesť niečo podobné ako teraz. Bolo tu želanie kolegyňa kolegov z výboru pre rozpočet, aby sme hovorili o projektoch verejno-súkromného partnerstva. No a predložený návrh rozpočtových pravidel otvára mnohé e, takéto otázky. Tieto PPP projekty existujú, opierajú sa o článok 187. Tu ide o spoločné technologické iniciatívy, ako napríklad aj ITER. V tejto súvislosti neexistujú žiadne pravidlá, pre rozpočtové pravidlá. Tu sa opierame o čistom nariadenia rady a v prípade ITERu sme videli, sú tu určité problémy, že tu sú protiklady medzi rozpočtovými pravidlami a nariadeniami rady. Takže v tom dokumente rady neboli zohľadené niektoré aspekty, ktoré by sme chceli. Takže položme si otázku, chceme aj naďalej takúto konštrukciu, kde nebudeme vlastne zapojení do spolurozhodovania, alebo umožníme to, aby nejakým spôsobom sme boli zapojení do celých procesov, lebo aj v budúcnosti parlament budúcnosti v rámci projektov PPP bude iba vypočutý. Nemáme tu žiaden právny základ a preto je dôležité, aby sme sa intenzívne zaoberali týmto bodom. Návrh komisie vidí tri formy projektov PPP, síce poprvé opierajúca o národné právo, potom opierajúca o zblúvne ustanovenia a potom opierajúca o sekundárne právo, čo je tretia forma PPP. My sme veľmi radi, že v rámci rozpočtových pravidel sa riešia otázky PPP, lebo tam doteraz boli pomerne veľké nejasnosti. Komisia prostredníctvom svojho návrhu, tak povediac, e, spustila určitú lavínu, lebo e, tie návrhy nie sú veľmi presné a sú tu možné rozličné interpretácie. Jednoducho musíme si uvedomiť, že keď boli niekde nejasnosti, bolo to vždy prepojeno silnými kontrolami a potom sa požadovalo vrátenie prostriedkov. Dôležité, aby tu bola právna istota. My sme tu zavedli určité povinnosti voči nám ako orgánu, ktorý je rozpočtový, ako aj poskytuje absolutórium a chcela by som poukázať na to, že my na základe špecifických pravidiel zmluv nemáme nejakú možnosť byť zapojený do PPP, lebo my vlastne, my vlastne môžeme byť iba vypočutí a PPP v rámci národných pravidel znamená, že rozpočtovanie je možné presunúť na súkromné spoločnosti, kde pritom komisia jednotlivých aktérov e, musí zaviazať. A vlastne funguje to tak, že komisia ide do členských štátov a tam podľa národných národnej legislatívy, podporuje projekty PPP, My sme chceli, aby sa táto možnosť vyčiarkla. Vidíme tu veľkú stratu kontroly, lebo národné právo členských štátov nepozná niektoré formy prepojenia z európskej legislatívy. Potom by tu boli e, riziká, ktoré sa týkajú ručenia, preto sme túto možnosť chceli vyčiarknúť na základe toho, čo sa zakladá opierajúca o sekundárnu legislatívu alebo opierajúca o zmluvy, tak na to môžeme povedať, že my tu chceme mať spolurozhodovanie parlamentu, chceme tu mať oprávnenie komisie, aby v rámci delegovaných aktov sa vytvorili pravidlá. My nemáme nič proti tomu, ale my by sme chceli, aby dvor auditorov poskytol tomu stanovisko, aby tieto body potom boli zapracované do rozpočtových pravidel, pri ITERI to tam nebolo tak a bojujeme s tým doteraz a pri tých ostatných modeloch pri ostatných projektoch boli potom iné problémy, ktoré neboli až také výrazné. My samozrejme by sme chceli povoliť aj to, aby PPP sa odklonili od štatútu zamestnanca, štatútu personálu. Dôležité je, aby mali dobre pracovať, Dôležité je, aby tu boli kontrolné právomoci dvoru auditorov, ako aj OLAFu. My sme zároveň povedali, že v rámci tých dokumentov, ktoré dostávame, aby sme tam mali osobitný pracovný dokument o PPP, aby tam bola jasná bilancia za predchádzajúci rok uskutočnenie cieľov, administratívne náklady v porovnaní s operatívnymi prostriedkami, štruktúry riadenia, počty zamestnancov a informáciu o využití finančných nástrojov v rámci PPP. Lebo tieto projekty môžu využívať takéto nástroje. Dôležité je posilniť trans- transparentnosť pre rozpočtový orgán ako aj orgán poskytujúci absolutórium my by sme boli radi, keby tam bol teda osobný dokument pre PPP, alebo aspoň príloha k pracovným dokumentom o agentúrach. Ďalší bod, finančné nástroje. Aj tu skutočne vítame to, že komisia chce mať isté pravidlá, finančné nástroje v oblasti TNT už teda existujú, nie sú nejako finančne náročné. Máme tu ďalšie možnosti v rámci Jasper s Jessica a Jeremy. Pri všetkých finančných nástrojoch, ktoré máme doteraz, sme sa zaoberali týmito aspektami. Snažili sme sa sa zaoberať výhody, výhodami a nevýhodami, snažili sme sa, sa poučiť a takto potom postupovať. A tu by som sa dovolil zacitovať Európsku investičnú banku, ktorá hovorí, že tu došlo k významnému rozmachu finančných nástrojov, to znamená, že Európska investičná banka chce mať jasné pravidla na to, aby nekonal každý podľa svojej vôle. Po dohode s predsedom Majstadom sme sa dohodli, že chceme precizovať riziko ručenia pre rozpočet EÚ. Bolo už naznačené, že dvor auditorov vlastne už nemá ani prehľad, lebo nemajú žiadne skúsenosti z takýchto auditov potom tu bola štúdia kolegu Kalfina. Mnohé veci sa odtiaľ odstránili a zaoberali sme sa kontrolnými možnosťami. Je to návrh komisie, o ktorý vlastne ide a nie je tu vlastne žiadne upresnenie. Potom neoficiálnom dokumente to komisia chcela dopracovať a to je základ pre naše pozmeňujúce návrhy. by sme sa snažili využiť tú definíciu z toho neoficiálneho dokumentu a, chceli, a snažili sme sa s tým pracovať. Zapracovali sme to rozpočtových pravidiel. Okrem toho chceme sa zaoberať aj rizikami platobnej neschopnosti. Máme tu návrh 167 tejto súvislosti a komisia by chcela získať oprávnenie, aby finančné nástroje mohli vykonávať iné subjekty. To je návrh 168. Chcela by som povedať, že preklad tohoto pozmeňujúceho návrhu z angličtiny do nemčiny nesprávny. Čo sa týka finančných nástrojov, my sme požadovali, aby sa tam zadefinovala európska pridaná hodnota. Čo sa týka inovačných rizík a rizik na finančných trhoch, Nechceme to mať nejakú náhradu iných finančných zdrojov, my to chceme mať transparentnosť a chceme zabrániť konfliktu záujmov. To je návrh 170. Tu požiadujeme kontrolné práva pre komisiu, OLAF a pre dvor auditorov. To je návrh 173. Čo sa týka reportingu, komisia má každoročne informovať o získanom pákovom efekte. Bude tu pracovný dokument, to je návrh 50. Tu sme chceli vedieť, aký je pomer kapitálu spoločenstva a tretich strán, aké je to celkové riziko pre rozpočet EÚ z globálneho hľadiska, aj pre jednotlivé nástroje. Chceme zároveň aj zabrániť neskôršiemu predlženiu daných subjektov a chceme tu mať aj presný prehľad o administratívnych nákladoch a personálnych nákladoch. To som vám chcel iba tak veľmi stručne načrtnúť a ďakujem pekne. Bien, merci Inge. Je remercie nos, nos deux rapporteurs. Euh... Ďakujem pekne Inge, ďakujem pekne našim spravodajcom, ktorí skutočne veľmi jasne sa zamerali na tie najdôležitejšie body. Pre nás je dôležité, aby naše dva výbory, ako aj spravodajci, zaujali jasné stanovisko. Máme skúsenosti, že rozpočtové pravidlá sú veľmi zásadným dokumentom. Všeobecný cieľ spočíva v tom, že je dôležité byť prísny v rámci rozpočtu, je dôležité zosúľadiť jednotlivé pravidlá, Samozrejme, sú tu určité byrokratické excesy z minulosti a je to zložitý postup. A teraz Helga Trupel. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať spravodajcom za poskytnuté informácie a za tú prácu, ktorú odviedli. Chcela by som najprv všeobecne povedať, že my ako zelení Môžeme podporiť spravodajkyniu Kresle, kde ide o projekty PPP. Mám ešte pár otázkov, otázok, ktoré sa týkajú finančných nástrojov. Nie som si istá, či jednoducho mm, tam nebudú až príliš veľké obmedzenia a preto by som sa chcel spýtať pani Gresle, prečo nechcete umožniť, aby komisia nepriamo riadila finančné nástroje a potom, čo sa týka návrhu 172, sa chcem spýtať, do akej miery je možné, aby OLAF pôsobil v tretich štátoch. Bolo by dobre, keby pani Gressel to zodpovedala. Je vous merci. Est-ce que d'autres collègues... Ďakujem pekne. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Možno by bolo dobré, využiť príležitosť, že tu máme tak obidvoch spravodajcov ako Európsku komisiu na to, aby s tým položili otázky alebo jedli komentáre. Pani Carvalho, nech sa páči. Carvalho, s'il vous plaît. Uh, thank you very much. Just very... Ďakujem pekne, iba veľmi stručne by som sa chcela poďakovať spravodajcom a chcela by som sa poďakovať špecificky pani Gresle za výbornú spoluprácu s výborom ITRE v rámci zjednodušenia správy sme chceli zjednodušiť aj pravidlá. Boli tu viaceré odporúčania, ktoré sú zapracované do správy. Asi jedna tretina si vyžadovala úpravy rozpočtových pravidel a ja ako aj pán Ody sme informovali pani Gresle a konec to všetko bude zohľadnené v rozpočtových pravidlách a práve preto, aby sa umožnila možnosť mať jednoduchšie programy výskumu a inovácie v budúcnosti. Takže v mene vedeckých pracovníkov a malých stredných podnikov sa chcem poďakovať za toto, lebo veľmi dôležité, aby sme zjednodušili pravidlá aj veľmi dôležité, aby sa takým spôsobom pravili rozpočtové pravidla. Ďakujem pekne. Chcel by som využiť túto príležitosť a chcel by som pripomenúť, že aj dva ďalšie výbory by chceli poskytnúť stanovisko, keď sa ich to týka. Bude to výbor ITRE a ako aj výbor REGI. A ešte aj výbor AFET by chcel poskytnúť stanovisko. Teraz pán Ody. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne veľmi stručne. Je tu taká pomerne odvážna myšlienka, o ktorej sa mi povedalo, že v rámci našich inštitúcií nie je realistická, ale napriek tomu by som chcel tam hovoriť. Je to otázka článku 164, ten je pozmeňujúci návrh 168, kde ide o lehotu pre absolutórium. Momentálne máme rozpočtový rok, alebo účelný rok 2009 čo sa týka roku 2010, tak sa uskutočnia zasadania a parlament o tom bude hlasovať. Čo sa týka súkromného sektoru, tak tam existujú zložité štruktúry, e, v spoločnosti pôsobia v rozličných štátoch. Je to porovnateľné s našimi inštitúciami, no ale audit sa vykoná 15. januára a výsledky sa prezentujú väčšinou do 31. marca alebo veľmi zriedkavo nastáva situácia, situácia, že by všetko nebolo ukončené do 30. júna nasledujúceho roka. Takže možno, že bolo dobré si položiť otázku, či by nebolo dobré sa snažiť to riešiť tak, aby absolutórium a to, čo je s tým prepojené, sa neposkytlo v bežnom roku, ako napríklad v tomto roku. Ja viem, že sú tu veľké problémy s lehotami kvôli prekonom a tak ďalej, ale ide o to, že predsa účty sú vedené celý rok. Nie je dôvod, prečo by sa to nemalo spraviť skôr. Návrhy sú predsa už v februári a marci. To nie je problém. Dvor auditorov vykonáva audit priebehu celého roka. A ja by som bol veľmi rád, keby sa povedalo, že 31. marca sa to celé uzavrie v rámci konsolidovaných účtov a potom 30. júna bolo stanovisko a parlament potom mal ešte 6 mesiacov času na to, aby vykonal svoju politickú funkciu kontrolóra. Ďakujem pekne. Hovorí pán predseda, toto je jeden z bodov, ktorý spomínal pán Revelíny, Rivelíny. Myslím si, že je to veľmi dôležité, ale zároveň z politického hľadiska je to zložité. Jednoducho musíme si uvedomiť, že je zložité eh, získať pozornosť verejnosti pre takéto kontroly, takéto rozhodnutia. Ide tu o rozhodnutia, ktoré sa príjmu pre dnes, ktoré sa príjmu dnes, týkajú sa minulosti, jednoducho ten čas medzi tým, ako sa odsúhlasí využitie rozpočtu a ako sa to celé uzavrie. Ten čas je veľmi dlhý a je to celé zložité z mediálneho hľadiska. Teraz ešte dám slovo kolegovi Kalfinovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa vyjadriť k dvom veciam takého všeobecného charakteru. Chcel by som sa poďakovať spravodajcom za odvedenú prácu. Veľmi málo správ je diskutovaných takto intenzívne ako táto a ja si myslím, že je tu veľmi jasný posun k zlepšeniu čerpania fondov, vrátane toho, čo povedala pani Carvalho. Všetko, čo sa týka rozvoja, vývoja a výskumu, toto je špecifická oblasť, kde normálne čerpanie fondov a prístup k výsledkom je zložitý a dôležité nenarušiť tieto aktivity. Napriek tomu by som chcel povedať, že čo sa týka finalizácia textu, musíme zabezpečiť to, aby tá kontrola parlamentu e, neznamená sa to vytvorí nejaké ďalšie postupy Pokúsim sa to načrtnúť na príklade. Napríklad, čo sa týka projektu PPP, o ktorej hovorila pani Gresle, je tu požiadavka na viaceré dokumenty. Je tu analýzy od toho, ako prebiehajú tieto projekty, a týka sa to aj ročného rozpočtu. Myslím si, že to bude znamenať veľké množstvo informácií pre parlament Neviem, či budeme schopní vôbec pracovať tieto informácie a ich využiť. Ja si myslím, že je dôležité vyvážiť kontrolu, ako aj informovanie parlamentu. Dôležité je, aby sa dodržalo, dodržali jednotlivé časové limity rozpočtového postupu. Potom ešte veci, ktoré sa týkajú finančných nástrojov, Dôležité sa tým zaoberať, lebo v prípade finančných nástrojov sa tu využívajú verejné prostriedky bez nejakých ďalších zdrojov financovania. Samozrejme je dôležité posilniť kontrolu a dohľad, dôležité meriavať na efektívnosť týchto projektov, ale musíme byť veľmi opatrní a obozretní, aby sme vedeli, aké informácie chceme Dôležité je to, aby sme mali informácie, neboli zavalení informáciami. Chcel by som pogratulovať pani Gresle k úpravom, ktoré sa týkajú národných deklarácií, kde ide o posilnenie členských štátov a posilnenie ich zodpovednosti predovšetkým. a kde ide o to, aby sa kontrolovali lepšie európske prostriedky a myslím si, že je to dobrý spôsob, ako by sa malo postupovať v budúcnosti. Toto sú také všeobecné komentáre a samozrejme musíme sa zaoberať tým textom, ktorý už je ukončený, dopracovaný a budeme tu mať konkrétne návrhy. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Ďakujeme, kolega. Teraz Göran Ferm. Uh, Ďakujem, pán predseda. Ja len tak všeobecnejšie politické otázky o konečnom výsledku tohto zložitého projektu. Pre nás e, hlavný účel vysporiadania sa s, finanč, s finančnými nariadeniami je tým, ktorí využívajú európske prostriedky, tento proces uľahčiť a uľahčiť ho efektívnym spôsobom. Či už sú to uchádzači, spotrebitelia alebo občania, pozerať na ich perspektívu, nie našu inštitucionálnu perspektívu, ale perspektívu ich. Rovnováha medzi nami, komisiou a radou. A z tohoto pohľadu je zjavné, že e, muselo dôjsť k tejto revízii finančných, finančných štátnych nariadení. Áno, je ľahšie využívať európske financovanie, ak nezlyháme. A preto si myslím, že je veľmi zaujímavé prečítať si tento spoločný pracovný dok- dokument, hneď prvý odsek, kde správodajkyňa tvrdí, že alebo pýta sa, či e, návrh komisie zjednodu, zjednodužuje e, zjednodušuje tento proces. E, či tu ide o zjednodušenie? Nie. Chápem, že ona sa snaží to vyriešiť určitými spôsobmi, ale je to pre, podľa mňa veľký problém. Vieme napríklad, že pokiaľ ide o vývoj a výskum, nájdete prostriedky na tento výskum v mnohých častiach EÚ, nie len zo 7. rámcového programu a pravidlá sú v rôznych častiach komisie rôzne. To isté sa týka ďalších oblastí. U nás vo Švedsku máme jeden orgán, ktorý rieši Európsky sociálny a integračný fond. Ale pravidla pre tieto dva finančné nástroje sú úplne rôzne, pretože zišli z rôznych častí, z dvoch rôznych častí komisie. Takže otázka znie, Dá sa toto v tejto situácii nejak riešiť? Dajú sa veci z, zoštihliť, pravidlá spôsobilosti, uchádzania sa, verné, verejné obstávanie. E, bude to zložitejšia situácia než zjednodušenie. Obávam sa, že v takom prípade budeme mať veľký politický problém môj dojem, či je správny, o to prosím spravodajkyňu, aby to verifikovala. Viem, že má množstvo, množstvo poz, pozmecích e, oblastí. Nie som však všeobecne presvedčený e, vo všeobecnosti. Môže ma spravodajkyňa presvedčiť? Ďakujeme kolega a teraz Jan Mulder. Ďakujem. E, predseda, ja som veľký zástanca národných vyhlásení, bude potrebné, aby v členských krajinách prevzali väčšiu mieru, e, mieru politickej zodpovednosti za použitie prostriedkov. Deklarácie o tom, že prostriedky boli lepši, správne použité, zodpovedné osoby budú e, dávať e, deklarácie a ak dajú de, deklarácie, že tieto veci nesedia, tak to nebude dobre pre ich politické prostredie. Ako predrečník nie som presvedčený na prvý pohľad, že to ide o zjednodušenie. A požiadam o všetky tie informácie, ktoré každý rok budú musieť inštitúcie dodávať. Ak už vidím počet papierov, ktoré potrebujem na takéto stretnutie, na akom práve sedíme, tak ja nebudem asi schopný e, porovnať, koľko vodičov e, šoferuje na tej či onej delegácii v Afrike v porovnaní s minulým rokom. Takže veci musíme výrazne zjednodušiť. Tu však musí ísť tento návrh ďalej. Aký je teda prístup komisie k rôznym návrhom, pretože musíme mať vyvážený návrh s rôznymi pro a kontra pre každú časť a možno by bolo správne, ak by sekretariát, ak by mal na to čas, štruktúroval tie pozmeňujúce návrhy do určitých kapitol, aby sme vedeli, o čo tu ide. Aké sú rozdiely v porovnaní s predošlým nariadením, s predošlými pravidlami. Myslím si, že to by boli e, dobré podnety. Ďakujeme, kolega. Vidím, že nikto ďalší sa nehlási. Vy samozrejme áno, spravodajkyňa uzavrie diskusiu, ale ďalší členovia sa nehlásia, takže navrhnem teraz, aby e, komisia, ktorá tu je, ktorej ďakujem za prítomnosť, aby komentovala, odpovedala a potom ešte naši ďalší spravodajcovia spoločne. Takže nech sa páči, ak by ste sa predstavili, pane. Ďakujem, dobrý deň. Som riaditeľom e, finančných e, centrálnych služieb. Zaoberáme sa e, finančnou reglementáciou, čiže práve, e, rozpočt, práve finančnými nariadeniami, pravidlami a reakci- implementačnými modalitami. Ako je to aj pri iných veciach, ktoré platia pre európske inštitúcie, treba E, si uvedomiť, že rámcový rozpočet zohráva dôležitú úlohu a my sa tu zaoberáme otázkou, do akej miery e, sa to, tieto pravidlá majú zmeniť. Bolo tu množstvo otázok a poznámok, to ma teší a ukazuje to, že je tu oveľa väčší, čoraz väčší a rastúci záujem o túto problematiku v júli už má dôjsť, ak som to dobre pochopil, dôjsť k hlasovaniu, takže pre nás je to dôležitý čas, aby sme naše argumenty dokázali uplatniť voči navrhovaným pozmeňujúcim návrhom spravodajcov. Snáď zo pár všeobecných poznámok na úvod. Je tu hierarchia nariadení, ktoré platia pre tých, ktorí sú príjemcami európskych prostriedkov. Najprv je tu teda uh, sú tu finančné uh, pravidlá. Tieto sa musia použiť pre všetky oblasti činnosti. Bez ohľadu na to, kto sú príjemcovia a do akej miery sa podierajú, podielajú pri na využití prostriedkov. Potom sú tu ešte nové časti Lisabonskej zmluvy. Legislatíva rozhoduje, že časť ustanovení, ktoré sú možno menej dôležité ako tie, ktoré sú v pravidlách, že tie e, dohaduje komisia. Je to e, tzv. delegovaný právny akt. A v tu sa v zmluve hovorí o tom, že keď parlament a rada rozhodnú, že nesúhlasia my od, teda s odstúpením týchto kompetencií, tak sa to dá stiahnuť. To je teda taká novinka. Asi pred rokom sme predložili dokument k tomuto Európskej rade a parlamentu. Pracovný dokument tento pracovný dokument samozrejme môže prijať komisia až vtedy, keď je v platnosti, keď sú v platnosti tieto spomínané pravidlá. Teda z článku 290 Lisabonskej zmluvy tieto delegované právne akty znamenajú, alebo z toho vyplýva, že je to proti výkladu e, zmluvy tak, ako to vnímame my. je to očividne proti Memorandu of Understanding. Ide tu o, implementáciu predpisov zmluvy. Chcem poukázať na to, že my tu máme ozaj problém. Snažili sme sa nájsť riešenie a snažili sme sa premýšľať o lepšom riešení. Máme tu návrhy, ktoré sme zvažovali, ktoré by mohli prispieť k tomu, že tri posledné pozmejúce návrhy k tomuto právnemu aktu e, boli nesprávne e, rozhodnuté, pretože tie kompetencie e, niektoré sú sektorovo špecifické a to sú také právne akty, kde ide napríklad o výskum alebo zahranično-politické vzťahy alebo o štrukturálne fondy. Sú to základné právne akty, ktoré sa e, vzťahujú na rôzne články zmluvy. Tieto základné právne akty sa odsúhlasujú e, podľa určitého postupu. Aj tu musíme zabezpečiť, aby to bola koherencia medzi základnými koherenčnými e, právnymi aktami a tými, ktoré sú v rozpočtovom poriadku. Takže je tu takáto hierarchia. Tu vidíte, aká je to všetko komplikované a zložité. Každý tretí rok revidovať toto finančné nariadenie. to, čo sa potom dá do finančného nariadenia, s tým sa dá potom ťažko hýbať vzhľadom na, proc- na pre- legislatívnu procedúru. Sú tu vš- teraz však uh, jednoduchšie ustanovenia v tých delegovaných aktoch, ktoré sa potom lepšie novelizujú a je jasné, že to, čo platí pre finančné nariadenia, je platné aj pre základné odvetvové akty ak do toho niečo dáte. Ak tam niečo chcete zmeniť, treba naštartovať legislatívne e, postupy. Spolurozhodovanie áno, nie. To finančné nariadenie je vlastne v podstate principiálne nariadenie s veľkými princípmi, ale sú možné rôzne derogácie a potom sú tu delegované akty a tie prijíma komisia. Tie sú v prenesenej pôsobnosti komisie podľa zakladajúcej zmluvy a tie sa ľahšie menia, sú flexibilnejšie. Potom sektorové základné akty, predpisy a normy, kde si treba uvedomiť, že legislatívna procedúra je rovnaká ako u toho nariadenia. Ďakujeme, to sme pochopili, pán riaditeľ. A posledné mám možnosť eh, vyjadrenia eh, spravodajcov, Možno by to mohli e, uzavrieť. Ešte k tej transparentnosti, tu by som povedal, môžeme tu e, robiť e, reporting, ak máme informácie. A tie potrebujeme od členských krajín a určitých implementujúcich orgánov. Uh, a ďalších 450 strán komunitárnej agentúry. Chcel by som toto zdôrazniť, aby sa tá dokumentácia, ktorá sprevádza návrh rozpočtu, zredukovali na minimum. To je zjednodušenie a to je hlavne na predsa téma a cieľ. A to sa musí vzťahovať hlavne na príjemcov, ale aj na inštitúcie. My teraz sme v situácii, kedy správne administratívne výdavky sa škrtajú a jediný prevod vieme, že znamená 30 dní práce. Tých tak, e, 30 dní. A vidíte teda, že všetky tie požiadavky o prevody, to, že to všetko má dopady na ľudské zdroje, na administratívu. Máme tu množstvo ďalších vecí, ale aj tak e, ďakujem za udelené slovo. Ďakujeme. Naša práca samozrejme týmto nekončí. Inge chce uzavrieť, uzavrieť diskusiu a zareagovať. Ďakujem za vaše poznámky. Pán Mulder, vaše spomínané dokumenty na porovnanie existujú. Množstvo sme ich urobili sami. Sú na webe. Preto to pre nás bolo dôležité bohužiaľ nemôžeme tlmočiť, pretože počujeme iba mobil. To, čo členské krajiny poskytujú ako informáciu, máme tu novú fázu externalizácie prostriedkov, nepriamy manažment. To si musíme uvedomiť a túto novú fázu musíme len vedieť, čo sa deje a kto to robí podľa nás je rozdiel, či banka e, implementuje prostriedky EÚ alebo ne, mimovládna organizácia. Dopredu by sme radi vedeli, prečo títo správcovia, tá klasifikácia, prečo sa príjma to rozhodnutie tak a nie inak. To súvisí s politikou. Zjednodušenie je jednoduchá otázka. Akú relevanciu majú tieto rozpočtové predpisy? Je tu množstvo predpisov, ktoré si odporujú a my s tým ale spolupracujeme. Aké to má dopady na právny podklad špecializovaných programov? Nemáme vplyv. Jediný vplyv, kde máme, ktorý máme, sú tieto rozpočtové pravidlá. Všetko sa dáva do špecializovaných fondov? Nie. Naopak špecializovaná právna, právny podklad nie je sledovaný. Doteraz sa to proste nedialo a preto máme toľko problémov v určitých fondoch. My sa snažíme mnohé veci zlepšiť. Určite je tu nejaká zmena e, zmýšľania. Ide tu o pravidlá podielania sa na rámcových výskumných programoch. Tieto pravidla predsa presadil bývalý francúzsky komisár proti našej vôli. Bojovali sme proti tomu. A potom delegované právne akty. No, tu v našich e, predpisoch podporujeme správu Sayer. Aj podporujeme našu právnu službu. To je typická rokovacia pozícia. Podľa nás je nebezpečné, keď sa nenavrhne žiadny spôsob, ako sa vysporiadať s delegovanými aktami der Haushaltsordnung verweisen. Im Artikel v článku 290 sa hovorí, že non-essential parts, iba non-essential parts delegovaných aktov sa upravuje. Ale ak sa pozrieme na implementačné pravidla, tak tých mnoho essential parts tu je. My sme sa snažili tieto essential parts v súlade s komisiou identifikovať a, a dať ich do týchto predpisov nie je tu, že by sa tu diviko, diviko, divoko dialo, čo kto chce. Nie. Pretože toľko vecí je základných, tak sme povedali, mimochodom komisia vykonávacie predpisy, keď ide o flexibilitu, tie, ktoré mohla zmeniť, nezmenila. Jediné zmeny, ktoré nastali, tak to, je samotné, to sú samotné rozpočtové nariadenia. Nie je to, že by ich komisia nejak využila, ale to, čo nám pre, predávajú, to je nás zobrať nám naše práva. Lisabon nám predsa dal viac práv a tie musíme teraz aj využiť. A ja si myslím, že by sme nemali mať strach pred informáciami. Jediný, ktorý sa tu zúčastňuje, iný výbor je e, výbor pre rozpočtovú kontrolu. My sme spracovali veľmi dobré dokumenty. Čo my nechceme je to, aby Ázia mala 80 miliónov a potom treba sa 17 ľudí spýtať, na čo tých 80 miliónov dostali. Chceli by sme to trochu detaľnejšie. Myslím si, že treba tam, kde je to možné, e, dotiahnuť. Ale v rozpočtovom kontrolnom výbore nie sú dokumenty. Všetko treba extra dopytovať. Was sowieso gemacht wird im Rahmen des Entlastungsverfahrens, endlich mal zusammenzufassen, dass wir dort auch treba zhrnúť, e, musíme e, mať kompiláciu tých informácií, ktoré má k dispozícii komisie. Musíme e, naozaj pýtať sa na to, zvlášť je to zaťažné vyše. na toto všetko sú zamerané naše návrhy. Ďakujem všetkým teda my ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Pani kolegyne Trúpel, chceme e, e, vedieť, kto to riadi. Nechceme e, zabraniť použitie finančných nástrojov. Nechceme zaangažovať iba EIB, iba, a nie iba súkromné banky ja som si zobral nejaké ponaučenie z finančnej krízy. A kolegyňa Odi, nie sme e, e, e, spokojní s tým, čo sme predložili ohľadom časového priestoru pre absolutorium. Získali sme iba jeden mesiac v prípade Európskeho dvoru auditorov samozrejme e, môžeme zároveň schváliť sedem pozmeňujúcich návrhov zameraných na skratenie tohto obdobia do absolutóriu. Nemôžeme to e, urobiť naraz všetkých sedem. Myslím si, že jeden mesiac naozaj by bolo možné dosiahnuť, ale v každom prípade ďakujem pekne za všetky námety. Dobre. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne našim spravodajcom a všetkým, ktorí sa ujeli slovo. Ďakujem predstaviteľom komisie. Myslím si, eh, že teraz eh, eh, vieme lepšie, prečo spravodajcovia postupovali tak, ako postupovali pri príprave svojej správy. Teda čo ďalej? Spoločná pracovná skupina sa zíde dnes od poludnia e, v čase medzi 1 a do 15. E, e, a potom zajtra ráno do konca tohto týždňa aj výbor ITRE by mal schváliť svoje stanovisko a výbor REGI bude sa menovať návrhu stanoviska 8 júna bude mať e, ďalšie schôdzu spoločnej pracovnej mm, skupiny a do 9. E, júna do 10. hodiny rána treba mm, predložiť pozmenice návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Takže môžeme ukončiť toto zasadnutie. Môžeme sa spoločne rozhodnúť o tom, že končíme túto schôdzu. Ďakujem veľmi pekne.